Okay, let's start, dear colleagues. I, sub, I submit the following... Dobre, a, takže začneme. Navrhujem nasledujúce zmeny. Kód posunieme z 13. na 14. septembra 5.15. Spoločné vypočutie 15. septembra bude o jednej bod 26 E, čo sa týka stratégie e, integrácie Rómov. Presunieme na budúce zasadnutie a 29, bod 27-29, čo sa týka daktyloskopických údajov vo Švedsku, Belgická a Polska, e, začne 4.50. Bod 30, to je prezentácia návrhu správy začne o 5. Bod 31, to je dohoda medzi EÚ a US, e, bude prezentovaný od 5.25 do 6. A mimoriadne zasadnutie koordinátorov sa začne o 6. a bude vysielané. Takže ak nemáte námietky, tak tento program sme takto prijali. Vážení kolegovia, a nočenie. do galčiny eh, a chorvačtiny dnes nebude zabezpečené. A pokiaľ ide o nominácie, pokiaľ ide o koordinátorov, tak pán Kirkov bol nominovaný ako správodajca pre prístup pre prístup k informáciám a pani Flašiková Beňová bola nominovaná ako správodajkyňa pre nasledujúce tri správy automatizovaná výmena údajov, pokiaľ ide o daktyloskopické údaje vo Švédsku, automatizované e, výmena údajov, pokiaľ ide o daktyloskopické údaje v Belgicku a rovnako automatizovaná výmena údajov pre Polsko a zoznam odporúčaní koordinátorov je aj v e, dnešnom podklade. E, podporuje výbor tieto odporúčania. Ďakujem. Teraz by sme mali schváliť e, zápisnicu z 8. januára, 5. februára, 23. až 24. februára, 26. februára. Ak nemáte námietky, tak túto zápisnicu alebo zápisnicu sme prijali. Teraz máme bod číslo 4, 5, 6 a 7, že Vážení kolegovia, ďalšie body v našom programe sú vlastne prezentácie Rady a komisia. Sú to e, správy, ktoré sa týkajú e, štyroch e, správ a lehota na konzultácie, ktoré trvajú 3 mesiace, sa začína 7. októbra a vzhľadom na naliehavosť tejto záležitosti koordinátori Líbe sa rozhodli zaradiť stretnutie na 7. septembra, pracovať len v angličtine a teraz dám slovo Rade a komisii, aby nám predstavili všetky štyri návrhy a potom aj e, návrh správu. Pán Matthew Gardner za luxemburské predsedníctvo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, vážení členovia Európskeho parlamentu. Zo 6. apríla e, Európsky súdny dvor rozhodol, že rada musí konzultovať s parlamentom, kým zavedie zákazy nových psychoaktívnych látok z, a zmeny k rozhodnutiu z roku 2005, tak aby sme vyhoveli tomuto rozhodnutiu súdu a vzali do úvahy nové postupy, ktoré, o ktorých rozhodol e, súdny dvor. E, sme teraz predstavili návrh komisie a návrh implementačného rozhodnutia bolo predložený e, výboru LIBE predtým, ako bude zaslaný rade na prijatie ako viete, tu ide o niekoľko veľmi nebezpečných nových psychoaktívnych látok a všeobecné nebezpečenstvo spočíva v tom, že sú to väčšinou zákonné látky, prístupné užívateľom a imitujú účinky, účinky tradičných drog, a preto by mali byť na zozname kontrolovaných látok. V Presné zloženie týchto látok je však zvyčajne neznáme a preto je veľkou, tieto látky sú veľkou výzvou pre kontrolné orgány. Dovolte mi e, stručne spomenúť odhad e, škodlivých nákladov na tieto e, látky, alebo teda odhad tých škodlivých účinkov. Tá prvá látka je tetrametylem Min a 24 úmrtí. Táto látka nemá známe e, zloženie účinky. Tá druhá sa nazýva 52 aminotrepil indolin. Tam je minimálne 24 úmrtí v 28 členských štátoch a opäť nie je známy nejaký liečivý účinok. A v troťom vykonávacom rozhodnutí e, sú ďalšie látky, 25I NBOM OME a AH7921 a NDPV e, sa takisto priraďujú k viacerým umrtiam v EÚ. 525 um, otráv bolo spôsobených a niekoľko uh, smrtí v uh, 8 členských štátoch. Pokiaľ ide o štvrtú psychoaktívnu látku, ktorá má byť podrobená kontrole na základe rozhodnutia, e, tu musíme povedať, že e, táto látka e, sa spája s minimálne 31 smrťami v troch členských štátoch a ďalšia látka s minimálne 28 prípadmi úmrtí. Toto sú teda látky, ktoré sa majú podrobiť kontrole e, a e, keď sa to podarí, bude to mať e, určite pozitívny dopad. Dostupné vedecké informácie s ktorými pracuje MSDD, hovoria o tom, že tieto látky musia byť podrobené kontrole aj na základe rozhodnutia 2005 a rada a predsedníctvo rady je presvedčené, že parlament sa prikloní k názoru, že tieto nové psychoaktívne látky majú byť podrobené kontrole, tak aby sme čo najskôr mohli zaviesť tento zákaz. Ďakujem. Pani Mata v mene komisie, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážení členovia Európskeho parlamentu, niektoré body k tejto ucelenej prezentácii luxemburského predsedníctva prečo e, komisia iniciovala zákaz týchto nových psychoaktívnych látok. Tieto nové látky sú priradené k viacerým intoxikáciám a úmrtiam v mnohých členských štátoch. To znamená, že sú naozaj veľmi nebezpečné. Predstavujú veľký potenciál pre rozšírenie v Európskej únii a v mnohých prípadoch sa predávajú ako alternatívne e, látky k nezákonným drogám a Mnohé sa predávajú na internete. Žiadna z týchto látok, ako vieme, pokiaľ vieme, nemá nejaké e, stanovené liečebné účinky a preto komisia navrhuje postup na kontrolu a zákaz týchto látok tak, ako je to už v rozhodnutí z roku 2005 a to e, bude znamenať, že e, pracujeme so správou Lekárskeho výboru observatória pre drogy. A domnievame sa, že je tu na základe tejto lekárskej správy dôvodné alebo zdôvodnený dôvod na to, aby sme tieto látky podrobili kontrole. E, tieto látky predstavujú veľké riziko a preto je veľmi dôležité, aby sme konali čo najskôr. Ďakujem pán Miec ktorý je spravodajcom za tieto správy 2013-0021, 2013-0207. Eh, Nech sa páči, máte slovo. Eh, ďakujem, vážení kolegovia. Chcel by som stručne predstaviť dve správy eh, k návrhu vykonávacieho rozhodnutia k tomu, aby sa tieto látky podrobili kontrolným opatreniam. V obidvoch prípadoch ide o konzultáciu s parlamentom, tak ako sa tu spomenulo, to 2014 40 tu ide o dve látky a dovolte mi prečítať ich názov 4,4 DMAR a MT45. Obidve látky eh, boli hodnotené vedeckým výborom MCDDA a správa k 44DMAR eh, bola predložená 19. septembra 2013 Rade a táto látka sa dostala do systému včasného varovania v decembri 2012 31 úmrtí v troch členských štátov bolo zaregistrovaných medzi júnom 2013 a júnom 2014. E, táto látka nemá nejaké známe ľudské alebo veterinárne použitie v Európskej únii. Druhá látka, e, regulovaná v tejto správe, tzv. MT45, Správa bola predložená e, Rade a komisii 6. oktobra 2013 28 úmrtí bolo zaznamenaných medzi novembrom 2013 a júlom 2014. Táto látka tiež nemá nejaké známe liečebné, humánne alebo veterinárne použitie. Obidve látky sú teraz ehm, navrhnuté do zoznamu na kontrolu na základe dohovoru o narkotických drogách aj na základe e, psychotropných látkach ehm, OSN. Tieto látky nie sú a ani neboli hodnotené zo strany OSN. A takéto hodnotenie nie je ani plánované, čo je tiež podmienka na reguláciu podľa systému EÚ. Tieto látky sa ukazujú ako nebezpečné na základe hodnotenia MCDDA a všetky podmienky na zavedenie kontrolných opatrení boli naplnené. Preto navrhujem, aby sme e, e, prijali toto rozhodnutie. Otázka je, prečo to robíme tak neskoro, až rok po tom čase, kedy sme získali dôvodnú vedomosť o negatívnych účinkoch týchto, týchto látok. Ale tu si musíme pripomenúť, že pracujeme aj na novom systéme, ktorý umožní dočasný zákaz, takže látky budú zakázané na trhu, ako náhle bude vykonané úvodné hodnotenie. A to znamená, že budú zakázané na trhu e, skôr než až rok po hodnotení. Európsky parlament parlament prijal stanovisko v apríli 2014 k tejto záležitosti, ale rada ešte stále na tom pracuje, nemá nejaký výsledok. Takže toto je aj moja žiadosť smerom na luxemburské predsedníctvo, aby sa práca na tejto téme urýchlila. Ale ten problém je stále väčší. Vieme, že sa objavujú nové a nové látky a že to prináša aj nové obete a v Európe nemáme nástroje na rýchlu reakciu voči novým psychoaktívnym látkam. Nemali by sme teda strácať už čas. Druhá správa, ktorú by som vám rád predstavil, je správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia pre metylamfetamín a na kontrolné opatrenia 2014 lomené 0021 konzultačný postup. Hodnotenie vedeckého výboru MCDDA Eh, už prebehlo a komisia ho dostala 29. novembra 2012. Táto látka bola detektovaná, detekovaná v 15 členských štátoch a je spájená s 21 registrovanými úmrtiami. Táto látka má akutnú toxicitu a je tu jasná evidencia, ktorá hovorí o vysokom riziku, ak táto látka je vzaná v kombinácii s inými látkami nemá nejaké známe humánne alebo veterinárne použitie v Únii. Ako ďalšie dve látky, ani táto nie je v hodnotení OSN systému a preto by sme mali byť aktívni. Toto rozhodnutie nahrádza e, rozhodnutie Rady 129 z roku 2013 zo 16. apríla 2015 pochádza rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a výsledkom je, že rada musí konzultovať parlament predtým, ako príjme nové rozhodnutie, keď chce zakázať alebo vložiť do kontrolného systému nové psychoaktívne látky. A to, že nie je nejaké rozhodnutie, to vlastne platí, až kým nebude prijaté nové rozhodnutie a pokiaľ tieto látky sú už kontrolované, navrhujem, aby sme prijali návrh rozhodnutia, aby tieto látky zostali v kontrolnom systéme. Ďakujem. A som za to, aby sa e, to prijalo a ďakujem aj komisii za ich spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz nastal čas, aby pani Teresa Jiménez Becariu Barrio sa vyjadrila. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať rade, ako aj komisii a pánu Bonimu za ich cenné príspevky do našej práce, k našej práci. Teraz, keď som si vypočul pána Bonyho, myslím, že nemusím zdôrazňovať, ako dôležité je, aby parlament držal krok s radou a súhlasil s potrebou identifikácie týchto psychotropných látok. Predložil som túto správu k rade bez návrhov na zmeny. Posolstvo je jasné, že tieto nové látky sa musia podriadovať kontrolným opatreniam v rámci EÚ, lebo takto E, posilníme spoluprácu policajných zložiek a ostatných, aby sme ochránili spotrebiteľov. V prvej správe pre tieto dve sa súvisia s 251 NBOE a druhá je EHJ e 72, e tretia je MDP v v troch členských štátoch sa zaznamenali štyri umrtia na 22 MBO, v ostatných boli otravy, ktoré boli, ktoré, ktoré predstavujú 31 prípadov nesmrteľnej otravy. Ak by tieto látky boli lepšie kontrolované, tak by sme zabránili veľkým zmen, veľkému ohrozeniu verejného zdravia. Európske observatórium pred roky uviedlo, že zistili prítomnosť 25 iných NBOM. Keď hovoríme o AH-21, tak tam je veľmi ťažké stanoviť dopady tejto látky ale podľa správ spotrebiteľských organizácií sa ukazuje, že táto látka má veľmi podobné účinky ako klasické opiaty a napokon MDPV je látka, ktorá bola zistená alebo pozorovali sa u nej podobné účinky ako pri amfetamine a iných drogách. V roku 2013 sme zaznamenali 108 prípadov úmrtí v 8 členských štátoch. Druhá správa sa týka látky 5.2 aminopropylindol. Informácie a údaje o tejto látke ukazujú, že môže spôsobiť veľmi nepríjemné problémy, ako je napríklad tachykardia alebo tras a veľké rozrušenie. Observatórium pre drogy v EÚ, ako aj Europol, pozorovali takéto prípady u tejto látky a všetky tieto látky sú považované za suspektné a potenciálne nebezpečné. A preto výbor LIBE chce schváliť toto odporúčanie na kontrolu týchto látok Pozmeňujúce návrhy je možné podávať do 17. septembra a na pléne 5. až 8. oktobra v Štrasburgu budeme hlasovať. Ja myslím, že s, pani, s pánom Bonim zdieľam znepokojenie vyvolané týmito novými psychotropnými látkami a odporúčam aj schváliť tieto opatrenia. Áno, veľmi naliehavo potrebujeme takýto systém kontroly, ktorý by platil v EÚ. To je systém, ktorý by umožnil členským štátom spolupracovať a vyrovnať sa s nebezpečenstvím nových psychotropných látok, tak aby mohli čo, byť čo najrychlejšie a najefektívnejšie zakázané. Rokovania medzi členskými štátmi by mala viesť by mali viesť k prijatiu rýchlych a účinných opatrení na primeranom právnom základe. To je v záujme všetkých európskych občanov, lebo nové psychotropné látky sa veľmi ľahko objavujú v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem. A teraz tieňoví spravodajci. Kto by sa chcel zúčastniť tejto debaty, tejto diskusie? Nevidím žiadneho záujemcu. Možno Komi- Ešte tu vidím záujemcu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička aj kolegovia. Chcem sa poďakovať všetkým spravodajcom za dobrú prípravu týchto správ a chcem sa vyjadriť k týmto témam. Nemám veľmi čo pridať za skupinu ECR k tomu, čo tu zaznelo. Chcem sa vám poďakovať za vašu dobrú prácu a teším sa na možnosti spolupráce v budúcnosti. Ďakujem, hovorí pani Stevens. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A lehota na pozmenujúce návrhy len v angličtine 17. september do 12 posúdenie pozmenujúcich návrhov a hlasovanie v Libe, ak potrebné, 22. september, hlasovanie v pléne, prvá, prvá plenárka v Štrásburgu medzi 5. až 8. oktobrom, ale najpozdejšie 7. oktobra. A nakoniec chcem požiadať radu alebo komisiu, či chcú ešte niečo doplniť. Zdá sa, že nie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz môžeme prejsť k ďalšej časti našeho programu. Ďalším bodom našho programu je prezentácia pána spravodajcu Gabriela EPP návrhy správy k dohode medzi EÚ a Dominickým spoločenstvom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch. Máme to o deviatich krajinách takéto dohody tri arabské, tri tichomorské spojené arabské e, emiráty. Minulý rok komisia predložila 9 dohod, ktoré umožňujú bezvizový styk s občanmi e, týchto deviatých krajín a EÚ na obdobie maximálne 90 dní a nie viac ako 180 dní do roka. Rokovania o tejto dohode o bezvizovom styku skonči, e, boli, e, sa začali e, skončili v roku 2014 a dohody sa podpali v maji 2015. Potom to dostal Európsky parlament na schválenie. Európsky parlament bol informovaní o dočasnom predbežnom uplatňovaní týchto dohôd od podpisu. Najprv dám slovo teda pani Gabrielove, aby nás informovala o týchto dodách s deviatimi krajinami, 5 karibských, 3 e, azijsko-tichomorských a Spojené arabské emiráty, ako som už povedala. Takže dávam slovo pani Gabriel, aby e, okomentovala tieto správy. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za toto malé meškanie. Milí kolegovia a kolegyne, som veľmi rada, že vám môžem teraz predstaviť týchto 9 správ, ktoré sa týkajú záverov rokovaní o zrušení vízovej povinnosti, konkrétne s Dominickým spoločenstvom, s Vanatu, s Trinidadom a Kobagom, Granadou, Eh, východným Timorom, Svetou Luciou a Spojenými arabskými emirátmi. A ešte je tam svatý, Svetý Vincent a Grenadiny, prepačte. A eh, takto sme splnili všetky podmienky, ktoré boli bilaterálne vyjednávané a môžeme hovoriť o provizornom zrušení vízovej povinnosti. A my sa máme teraz vyjadriť k stálemu zrušeniu. Chcem povedať, že toto konanie neumožňuje predkladať pozmenujúce návrhy. Máme len možnosť schváliť alebo odmietnúť návrhy správ. A okrem procesného aspektu mi dôvodová správa ešte umožňuje hodnotiť dve otázky. Poprvé, pridanú hodnotu takéhoto opatrenia a po druhé, úloha Európskeho parlamentu pri vyjednávaní týchto dohod. Teda najprv pridaná hodnota, ktorú by som chcela zvorazniť tejto dôvodovej správe. Ide tu o symbolické a politické významy týchto dohôd, pretože je to určitá uzavretá etapa vývoja vzťahov s týmito krajinami a súčasne je to aj možnosť, ako posilniť politický dialog, či už v oblasti demokracie, tak aj v oblasti ľudských práv. Už teraz môžeme hovoriť o tom, že sme tu mali možnosť uzavrieť pracovnú skupinu so Spojenými arabskými emirátmi a v rámci týchto uzavrených dohôd budeme mať ďalšiu možnosť postupov v dialógu s krajinami AKT o prioritných otázkach, ako je zrušenie trestu smrti alebo rovnosť medzi mužmi a ženami. Po druhé, tieto dohody môžu mať výrazný ekonomický dopad pre obidve strany, zvyší sa objem cestovného ruchu, zjednoduší sa cestovanie prípadných investorov a podnikateľov a po tretie ešte zdôrazňujem absenciu bezpečnostných rizik pre EÚ. Tu môžeme hovoriť o veľmi nízkom počte odmietnutí takéhoto zrušenia a v posledných rokoch sa toto ešte zmenšilo. Tobago je krajinou, kde máme už veľmi dlho platné viacstupové víza a takéto správy nám umožňujú veci, veci posúdiť, prehodnotiť, spripomienkovať, čo treba. A chcela by som využiť túto príležitosť, že tu máme aj komisiu, aby nám odpovedala na niektoré otázky, Poprvé, rada by som chcela, aby komisia pravidelne informovala Európsky parlament o tom, ako rokovania pokračujú a ako sa sleduje uplatňovanie bilaterálnych dohod. A rada by som počula od komisie aj odpoveď na písomnú otázku, ktorú sme už predložili a tá sa týka práve týchto aspektov svojich správach tiež zdôrazňujem nevyhnutnosť aj naďalej po prijatí týchto správ dôkladne rešpektovať dodržiavanie ľudských práv a dodržiavanie rovnosti občanov bez ohľadu na štátnu príslušnosť a národnosť. Chcem tiež odmietnúť prax, ktorá umožňuje toto predbežné zrušenie víz bez toho, aby bol Európsky parlament konzultovaný. Tým sa okliešťujú naše právomoci a my si myslíme, že obhajovanie záujmov a práv občanov je našou úlohou. Keby sme boli konzultovaní skôr, tak by sme určite mohli prispieť k zrychlenému postupu, k rýchlejšiemu postupu. A to je vec, ktorú by som chcela dôraz, zdôrazniť. Chcem sa na záver poďakovať sekretariatu a mojim kolegyňam a kolegom, tieňovým spravodajcom za ich vklady. A to je z mojej strany všetko na úvod. A moje odporúčanie je, aby sme čo, rýchle, aby sme čo najrychlejšie a kladne reagovali pri hlasovaní o tejto, správi, o, o tejto správe, aby sme ju prijali tak, ako je. Ďakujem veľmi pekne a teraz majú slovo tieňoví spravodajci, čiže hovoríme o vzťahu s Dominikou, Vanatu, Trinidad a Tobago, Samoa, Grenada, Východný Timor, Sveta Lucia, Svetý Vincent a Grenadiny a Spojené arabské emiráty. A teraz komisia. Ďakujem veľmi pekne, pán pred, pani predsednička. Prišiel som len teraz a neviem presne, čo povedala pani spravodajkyňa, ale v každom prípade ja chcem privítať jej správy, ktoré boli veľmi pozitívne. A my sa tešíme na to, akého dostaneme súhlas od parlamentu k týmto dohodám o zrušení vízovej povinnosti. Viem, že sa vyjadrila k tomu, a, že sa provizorne uplatňuje táto, toto zrušenie od dňa postupu ja chcem povedať, že tu sme postupovali podľa toho, ako sme konali v prípade v roku 2009, čo bol precedens. A informovali sme tento výbor listom generálneho riaditeľa z marca tohto roku. Tam sme informovali parlament o tom, že tieto dohody nadobudnú účinnosť od dňa podpisu ja viem, že je to veľmi e, zvláštne, že parlament má schváliť dohody, ktoré sa už uplatňujú, ale musím povedať, že je to precedens, ktorý sme už mali aj v minulosti a okrem toho chcem povedať, že samozrejme samotné dohody nie sú kontroverzné, sú veľmi štandardné, nie je v nich nič, čo by si zaslúžilo nejaké ďalšie spochybňovanie alebo posudzovanie. A samozrejme, aj parlament už dal svoj súhlas k presunu týchto krajín na pozitívny zoznam. A vzhľadom na to si myslím, že to dočasné uplatňovanie od dňa podpisu by sa nemalo považovať za niečo veľmi problematické. Ale ešte raz by som sa chcel poďakovať pani Gabriel za, túto pozitív, za tieto pozitívne správy a v budúcnosti sa na vás obratíme s ďalšími dohodami o zrušení vízovej povinnosti, o ktorých rokujeme, alebo sme rokovali v tej istej dávke. A ja dúfam, že sa to podarí do konca tohto roku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa chcem spýtať, či nejakí tieňoví spravodajci by sa chceli vyjadriť. Zdá sa, že nie, áno. Pani Stevens, nech sa páči. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička a kolegyne a kolegovia. A ja sa chcem poďakovať spravodajkyni za ťažkú prácu a celkové tieto dohody treba chápať ako spôsob podporovania vzťahov, priamých vzťahov medzi obyvateľmi týchto krajín a malo by to priniesť aj zvýšené príležitosti zvýšeným cestovným ruchom a podporiť obchodné vzťahy. Tieto dohody uľahčia občanom príslušných krajín, najmä tých krajín, ktorí často cestujú do EÚ, získať e, vízum na krátkodobý pobyt, ktorý im umožní cestovať po celej EÚ a do EÚ. Súhlasíme s pravodajkyňou, že žiadne z týchto provizorných dohôd predst- e, nepredstavujú nejaké riziko pre šengenský priestor z hľadiska nelegálnej imigrácie a pokiaľ ide o dohodu medzi EÚ a Spojenými arabskými emirátmi, veľmi dúfame, že táto dohoda posilní spoluprácu boji proti terorizmu, obchodovaniu s ľuďmi a zmeny klímy a umožní aj to, aby sa v Spojených arabských emirátoch zlepšili podmienky migrantov, robotníkov, slobody prejavu a práv žien. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami všetkými. A teraz má slovo pani Gilliam. Ospravedlňujem sa, práve som prišla. Chcel by som sa tiež poďakovať Marii za výbornú prácu, za prácu, ktorá si vyžiadala množstvo vyhľadávania údajov, hm? ako aj spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Chcela by som podporiť eh, prístup, ktorý zaujala k celému tomuto súboru správ. chcela by som zdôrazniť jednu vec. K tomu, čo už tu odznelo zo strany pani Stevens, by som chcela dodať, že mne sa zdá, že pri tomto type dohôd ide predovšetkým o podporenie mobility a má to rovnako aj pozitívny dopad na hospodárstvo. A je to veľmi dôležité aj z humanitárneho hľadiska, pretože to umožňuje nadviazať e, kultúrne a ekonomické vzťahy a takisto e, posunúť vzťahy medzi národmi na vyššiu úroveň. A ešte z jedného hľadiska by som chcela povedať, že prečo je to dôležité, aby parlament mohol sledovať uzatváranie týchto dohôd. Hovoríme o tom v období, eh, kedy eh, tieto správy sú vypracovávané, ale potom už nie sme o ich vývoji informovaní. Je to dôležité o to viac, že aj v našej frakcii by sme o tom chceli vedieť. Môžeme teda konštatovať, že schválenie parlamentom prebieha až v dobe, kedy tieto dohody už sú provizorne v platnosti, takže to nie je veľmi úctivé eh, v parlament, parlamentu. Chcel by som takisto zdôrazniť potrebu mať recipročný mechanizmus. A nemohu, nemôžem dokončiť svoje vystúpenie bez toho, aby som zdôraznila, že ak existujú určité body, že Spojené arabské emiráty majú snahy približiť sa štandardom Európskej únie, e, napriek tomu sú ešte stále, a to hovorím veľmi eufemisticky, pomerne e, vzdialené v, tak v, obdob, e, v oblasti ľudských práv, práv žien a slobody slova. Pred nimi je ešte veľmi veľa práce. Chcela by som vyjadriť podporu tomuto postupu, avšak je tu aj určitá frustrácia z hľadiska toho, ako sa doteraz postupovalo. E, pani Gabriel, chceli by ste nejako zhrnúť našu diskusiu? Merci, madame la présidente. Moi, je voudrais d'abord remercier. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcela by som sa predovšetkým poďakovať eh, eh, tieňovým spravodajcom, ako aj kolegyni Stevenson. Chcel by som sa poďakovať eh, za komisiu, za to, že načrtla niektoré odpovede. A chcela by som aj ja dodať, že som nevedela, že existujú určité precedenci na vytvorenie takýchto postupov, ktoré pokračujú, pokračujú a podporujem to, čo povedala pani Guillaume ako tieňová spravodajkňa. Parlament musí byť informovaný. Parlamentu nie je na to, aby vytváral akési prekážky na tejto ceste je predsa možné postupovať rýchlo a to aj v skrátených termínoch, pretože vieme, aké sú dôležité tieto dohody. Na druhej strane je potrebné rešpektovať eh, dohody a zmluvy, ako aj parlament. Chcela by som upozorniť na to, že by sme chceli mať dodatočné informácie o tom, ako to vyzerá s ďalšími krajinami. Je to 19 krajín, ktorí boli e, prevedené týmto spôsobom, ako napríklad e, Kolumbia. Tu by sme sa nechceli e, ocitnúť v rovnakej situácii, ako sú krajiny, o ktorých diskutujeme dnes. Ďakujem všetkým kolegom za ich odvedenú prácu, ako aj komisii za spoluprácu a očakávame ďalšie a pravidelnejšie informácie, aj keď si myslím, že tu máme dobrý základ spolupráce a budeme môcť pokračovať ďalej. Ďakujem. Kolegovia, chcela by som vás informovať, že lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov je 21. septembra od 12. hodiny. Sú to iba procedurálne návrhy, ktoré budú prípustné. Dobre, ďakujeme teda veľmi pekne. na vás čakáme práve. Drahí kolegovia, teraz budeme pokračovať eh, s vízovým balíčkom. Začneme vízovým kodexom a potom budeme pokračovať zavedením okružného víza. Pán López Aguilar, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja som prišiel skôr, než to bolo pôvodne naplánované a myslím si, že to prišlo vhod, pretože e, rokovanie výboru LIBE pokračuje rýchlo, než sa očakávalo. A teraz môžem prerušiť e, návrh správe v prípade Recast of Visa Codex, čiže vízového kodexu a jeho prepracovanie. Na tejto otázke pracujeme v našej správe a pokiaľ ide o tzv. okružné víza, ktoré budeme takisto predkladať dnes popoludní. Celým týmto opatreniam sa nazýva, e, sa hovorí vízový balíček. Chcel by som sa poďakovať sekretariátu za spoluprácu na e, tomto bode a takisto aj pani Tanie Fejken z našej frakcie, ktorá pracovala na časti tejto správy a teraz už prechádzam k prezentácii celej správy ako k výsledku intenzívnej práce, kde sme sa pokúsili začleniť všetky vstupy z tieňových spravodajcov, ako aj námietky a návrhy ostatných e, kolegov, ktoré sme spracovali asi pred mesiacom. Ale takisto sme zorganizovali aj vypočutie na pôde tohto výboru. Bola tu prítomný rôzni partnery a sektorové stretnutia, ako aj rozličné zúčastnené strane, aby sme dospeli k tomuto legislatívnemu návrhu a spracovali celý návrh komisie. Boli tu prítomne aj predstavitelia akademickej sféry, aby vyjadrili svoje názory. Vzhľadom na to, aké dopady má takáto legislatíva na občanov vrátane tretich štátov a vzhľadom na to, ako sa v konzulárnych e, sieťach sa aplikujú tieto vízové kodexy, nám prišlo dôležité zorganizovať pozorovaciu misiu na konzulátoch v rámci EÚ, e aby sme videli, ako funguje postup udelovania víz aby sme mali naozaj taký celkový a zhrňujúci prístup. V prvom rade by som chcel povedať, že filozofia celého návrhu komisie je adekvátna. Snaží sa zjednodušiť vydávanie víz a na druhej strane aktualizovať Európsky vízový kodex a napraviť niektoré problémy, ktoré sa zistili počas jeho fungovania a takisto, aby sme lepšie využívali potenciál, ktorý tento vízový kódex má, keď sa snažíme podporovať kontakty medzi ľuďmi z Európskej únie a zo zvyšku sveta. Pretože všetky krajiny sveta sú navzájom veľmi dobre prepojené. Je veľmi dôležité požadovať rešpektovanie čo najvyšších noriem. A zároveň umožniť legitímny pohyb občanov po našom území, uľahčiť celý proces získania víz. To je základný prístup a my poznáme tento prístup komisie. Ide o to, aby sme uľahčili tento proces pri získavaní víz pritom samozrejme sa vyžaduje, aby konkrétna osoba žiadateľa bola fyzicky prítomná v momente, kedy táto osoba žiada o víza. Aby sme mali právnu istotu, požadujeme skrátenie lehôd a využívanie moderných technológií, to znamená elektronických postupov pri vydávaní víz. Ďalšia pripomienka, ktorá sa týka bezpečnosti, a to musím veľmi jednoznačne povedať, že uľahčenie vízového styku nemôžeme identifikovať s nežiadúcim uvoľnením či nedodržiavaním všetkých postupov alebo s nejakou nedbanlivosťou Chceme, aby vytávanie víz bolo rýchle a účinné, avšak e, nie e, náhodné. Chceme, aby sme rešpektovali pravidlá a postupy na vydávanie víz. Celý ten postup podania žiadosti a spracovania žiadosti a takisto aj vydania víz. Teraz by som chcel chcel hovoriť o niektorých pozmeňovacích návrhoch, ktoré som predložil aj ja sám a ktoré som e, zhrnul v mene niektorých e, kolegov a ktoré chceme predložiť e, výboru, aby sme povedali, ako by mal tento vízový kódex vyzerať. Pozmeňovacie návrhy spočívajú v modernizácii celého postupu. Je primerané, aby existovalo niečo ako elektronický spis, s dodanými podpornými dokladmi. Napríklad e, článok 11.2 hovorí, že niektoré môžu byť vyplnené aj ručne. Konzuláty musia mať možnosť prijímať elektronické žiadosti. Článok 8.6.1 Čo sa týka lehôd, chceme posilniť návrhy, ku ktorým smeruje celý návrh a to zo 6 na 9 mesiacov. Celé plánovanie cesty sa takto iba predlžuje. Stále sa všetko plánuje s veľmi veľkým predstihom a ide o to, aby sme eh, rezervovali všetky služby, ktoré súvisia s cestou čo najskôr. Takisto podporujem na tomto mieste tzv. multiple entry visas, to znamená víza s viacnásobným vstupom. Tie sú výhodné tak pre žiadateľov, ako aj pre konzuláty. A je veľmi dôležité rozšíriť celý informačný systém o víza BIS. Takisto podporujem zvýhodnenie alebo zdôraznenie poskytovania víz s viacnásobným vstupom, aby bolo možné flexibilne upraviť túto kategóriu cestujúcich. Tí, ktorí legálne v predchádzajúcich časoch použili dvakrát vízum pred, eh, v priebehu 18 mesiacov, pre nich je lepšie použiť vízum s viacnásobnými vstupmi. Bola potom je tu chulastivá otázka a to, je, e, to sú humanitárne víza. Vychádzame z toho, že táto formulácia vlastne nerieši tú obrovskú výzvu, ktorou teraz rieši Európska únia v rámci prílivu utečencov. To je vlastne ďalšia dodatočná cesta a je to cesta, ktorú musíme zobrať do úvahy, keď sa snažíme uľahčiť bezpečný a legálny prístup do EU prostredníctvom šengenských víz pre osoby, ktoré utekajú pred e, vojnou. To je samozrejme hodnota, ktorá by mala byť dôsledne zdôraznená a samozrejme aj patrične opatrená. Je veľmi dôležité, aby náš výbor toto náležite zdôraznil. A to práve v tvár, tvár v tvár e, masívnemu prílevu utečencov. Je nevyhnutné, aby tu existoval e, právny nástroj, ktorý môže byť práve týmto humanitárnym vízom. A je to, aby sme zdôraznili aj našu úlohu ako spoluzákonodarcu. E, keď to neurobíme teraz, tak kedy to treba urobíme pretože my musíme otvoriť okno a mať možnosť udeliť humanitárnych víz a takisto umožniť legálny prístup e, do EÚ z tak e, problematických regiónov, z ktorých e, dnes odchádzajú masívne množstva utečencov. V tomto zmysle parlament schválil minulý týždeň svoje uznesenie o utečeneckej kríze tam sme vyslovene hovorili o tom, že vízový kódex treba upraviť tak, aby existovala možnosť humanitárneho víza, aby tu bola takáto inovácia v rámci európskeho komunitárneho práva. Musíme podniknúť príslušné kroky, aby sme našli príslušný spôsob, akým, ako túto vec spracovať. Ďalej je tu otázka rodinných príslušníkov z tretích zemí. Sú to rodiny príslušníci tých, ktorí pobývajú legálne v Európskej únie a žiadajú o vízum. Napríklad prarodičia, ktorí chcú navštíviť e, svojich vnukov a vnúčky, alebo napríklad e, partnerov z rozvedených manželstiev, ktorí chcú navštíviť svoje deti a tak podobne. Vízový kódex má celý rad e, odmietnutých víz, ktoré vôbec nie sú opodstatnené. Smernica o voľnom pohybe osôb hovorí o príslušníkoch tretích štátov, ktoré navštevujú rodinných príslušníkov, ktorí žijú legálne v Európskej únie. A toto musí byť transparentne spracované. A samozrejme, e, v realite existuje množstvo zamietnutých víz e, v absolútne neodôvodnených prípadoch tu by bolo vhodné mať k dispozícii určite e, užívateľský manuál. Nie v rámci celého kódexu, ale bol by to manuál, ktorý by odstránil e, určité svojvoľné alebo náhodné vykladanie si pravidel v rámci kódexu. Podporujeme takisto návrh komisie, aby sme posilnili niektoré opatrenia z hľadiska postupu keď sa jedná o umožnenie prístupu do konzulárnych zariadení. Je tu určité kritérium, ktoré hovorí o tom, že, o zamiet, že zamietnuté víza musia byť odôvodnené. Treba vysvetliť tento krok, prečo e, je, bola žiadosť o víza zamietnutá. To je napísané v článku 18. A takisto sa tu zvažujú mechanizmy e, opravného prostriedku, respektíve sťažnosti, aby to napravilo obraz, ktorý o sebe vysiela Európska únia navonok. Takisto si to vyžaduje posilnenie webovej stránky o šengenských e, vízach. Malo by to byť dostupné vo všetkých jazykoch. To je napísané v článku 45 vo všetkých oficiálnych jazykoch OSN a, a čo sa týka E, nie je tomu tak v prípade, v prípade poskytovateľov vonkajších služieb. To znamená, je tu akási externalizácia poskytovania určitých e, služieb z hľadiska počtu žiadostí o vízum a z hľadiska rozpočtových záležitostí tu takáto možnosť existuje. Avšak nemalo by to byť pravidlom, pretože tu hovoríme predsa len o informáciách, ktoré sú súkromnými informáciami, ktoré os- obsahujú osobné údaje podľa článku 38, ktorý hovorí aj o možnosti externalizácie služby a ich zadanie externým dodávateľom. Komisia toto posúdi a to so všetkými možnými zárukami. A konečne otázka mandatory representation, ke, pokiaľ neexistuje konzulárne zastúpenie štátu, do ktorého má byť vízum vydané, tak navrhujem, aby v šengenských vízových centrách podľa nového článku, ktorý navrhujem, a zároveň posilniť konzulárnu spoluprácu je to, samozrejme nemusíme o to medziinstitucionálne bojovať v rámci inštitúcie pri rozvíjaní súčasného vízového kodexu. Ale myslím si, že nie som úplne podporovateľom toho návrhu, aby sme eh, postupovali prostredníctvom delegovaných aktov a aby bolo všetko definované v prílohách, pretože toto je otázka, ktorú by mali rozhodovať legislatívni partnery, ktorí spolu rozhodujú v rámci Európskej únie. To je z mojej strany všetko a chcel by som ešte zdôrazniť, že to ide ruka v ruke s tzv. S tzv. okružným vízom a to ešte budeme zdôrazňovať a že tieto dve správy sa podmenujú navzájom. Ďakujem. Teraz je teda čas na diskusiu a čas na tieňového spravodajcu, pán Peke. Ďakujem, pani predsedajúca. Najskôr chcem povedať, že je naozaj dobré, že náš kolega je opäť v ringu a takisto, pokiaľ ide o spoluprácu, s, e, chcem poďakovať e, s pani Fajon, za spoluprácu s pani Fajon. Myslím, že sme spolupracovali veľmi dobre. Veľmi e, ďakujem za vynikajúci návrh, ďakujem aj za túto správu. A jej cieľom je vlastne posilniť turizmus, cestovný ruch v Európe. Neexistuje nejaký región vo svete, ktorý môže tak veľa ponúknuť ako Európa alebo pracovné miesta, aj e, pokiaľ ide o podnikanie. A tento cieľ je tu zachovaný a preto to vnímam pozitívne. Niekoľko bodov by som rád spomenul e, spontáne, napríklad veľmi pozitívne je, a o tom hovoril aj kolega, kolega e, flexibilizovanie externých poskytovateľov služieb a poskytovania služieb, tak aby tu boli viaceré možnosti, rôzne možnosti. Hovorí sa tu o 400 km vzdialenosti od bydliska a tak ďalej a tak ďalej. Aj zodpovednosť by mala byť na konzulátoch a nie všetko by sa malo nevyhnutne zadávať externe. O tom tiež hovorí táto správa. Ehm, takisto pozitívne hodnotím šengenské vízové centra a osobne si viem predstaviť, a na tom by sa mohlo ďalej ehm, pracovať, pripravím vlastné ehm, návrhy a to sa týka cestovného zdravotného poistenia. Tu si nie som úplne istý, či odkaz na to, že každý má kreditnú kartu je presne to, čo nazývame právnou istotou. Myslím si, že niektoré e, úvahy si ešte vyžadujú diskusiu, napríklad e, e, tá žiadosť, aby konzuláty okamžite, immediately zvažovali žiadosti, ale myslím si, že v praxi to nie je realizovateľné. A tu nemôžeme úplne Eh, obmedziť eh, eh, možnosti konzulátov. Potom tu treba zapracovať na niektorých ustanoveniach šel, teda povinných. A ako bude vyzerať nové krátkodobé vízum? 14 dní len pre jeden členský štát – a v súvislosti s dnešnou bezpečnostnou situáciou v Európe a migračnou situáciou, ako by to malo fungovať? Ehm, to je tiež otázka a je to otázka súvisiaca s bezpečnosťou. K otázke humanitárnych výz, tu chcem zdôrazniť, že za EPP sme pripravení diskutovať a chcem upozorniť na to, že jadrom možností pre humanitárne víza práve teraz sú potrebné pre všetky členské štáty. A teda toto treba tiež zdôrazniť. Ale pokiaľ ide o vízový kódex v súčasnej podobe, um, neviem, či teraz eh, ísť ďalej. Toto tiež treba prediskutovať a ako to vyzerá s príšlusnosťou pre vízový postup a e, ten kľúč rozdelenia, prerozdelenia pre žiadateľov o azyl, systém kvót, ďalšie programy, to sú všetko dôležité otázky a myslím si, že tu e, naozaj chápem, že aj vzhľadom na aktuálnu situáciu treba o nich hovoriť a tie dopady tu sú. A v tomto zmysle e, môžeme na tejto správe ďalej pracovať v nasledujúcich 14 e, dňoch a chcem sa ešte raz na záver poďakovať všetkým, ktorí na nej pracovali. Ďakujem. Nehlasí sa nikto, kto by sa chcel zapojiť do našej diskusie. A pod, preto by som ráda dala slovo komisii. Takže Európska komisia máte slovo. Ďakujem pani predsedníčka. Ďakujem spravodajcovi za toto pozitívne hodnotenie návrhu komisie. Ako povedal, ide o uľahčenie cestovania pre legitímnych ehm, návštevníkov a takisto sa tu hovorí o konzulátoch a to všetko zdôraznil spravodajca aj v kontekste uh, e, vysokej bezpečnosti a uh, prevencie nezákonnej migrácie. Takisto sa spomenul príspevok k ekonomickému rastu. Niekoľko konkrétnych pripomienok k, návrhu, k pozmeňujúcim návrhom. Pokiaľ ide o online žiadosti, komisia je za e, to zdôvodnenie. Tu ide o uľahčenie spracovávania žiadosti, ale je dôležité rozlišovať medzi vyplnením žiadosti a podaním žiadosti na e, internete to prvé je možné, ale tá, dru to druhé nie je možné, pretože k tomu treba priložiť aj cestovné doklady a toto všetko treba predložiť a to je potom žiadateľovi vrátené. Naviac niektoré krajina, krajiny majú problém s internetom, ten nie je tak e, rozšírený a preto sa využívajú naďalej papierové formuláre. Pokiaľ ide o Ehm, viac strana víza, to privítal aj spravodajca. Ehm, rozdielenie medzi touto kategóriou a bona fide žiadateľmi a tými, ktorí žiadajú prvýkrát, je kľúčom tohto návrhu, pretože tie viacnásobné vstupné víza sa sústredia na inú skupinu než e, tie, kde ide o prvých eh, žiadateľov alebo žiadateľov, ktorí žiadajú poprvýkrát. Takže tu treba mať eh, flexibilitu medzi 12 a 18 mesiacmi. Pokiaľ ide o tzv. humanitárne výzva, tie špecifické pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o ochranu a tu máme medzinárodné povinnosti a je tu povinnosť e, aj vydávať e, víza s obmedzenou územnou platnosťou pre osoby vyžadujúce medzinárodnú ochranu. Komisia plne podporuje cieľ. My plne chápeme, prečo správodajca navrhuje túto zmenu najmä s ohľadom na súčasnú tragickú situáciu. Avšak my sa domnievame, že vízový kódex nie je ten správny nástroj na riešenie súčasnej situácie. Na to máme aj iné nástroje, spoločný azylový systém, e, presídlovanie a to je asi lepší nástroj na reagovanie na e, naliehavú situáciu a takisto prijatie vízového balíka si vyžaduje istý čas, ale súčasnú situáciu musíme riešiť naliehavo. A komisia v kontexte Európskej agendy o migrácii predstavila viacero návrhov aj minulý týždeň a pokiaľ ide o presídlenie, komisia sa domnieva, že toto by bol vhodnejší spôsob, ako riešiť naliehavú súčasnú situáciu. Potrebujeme európsky systém presídlenia, od roku dve, pre 20 tisíc osôb a toto, tento počet už bol zvýšený, pretože členské štáty žiadali o väčší počet ľudí na presídlenie a takisto národné mm, e, schémy readmisie, alebo teda systém readmisie je ten nástroj, ktorý by mohol reagovať na súčasnú situáciu. Pokiaľ ide o spoluprácu s, poskytovať, s externými poskytovateľmi služieb, komisia súhlasí so správodajcom, že outsourcovanie môže priniesť benefity vo veľkých krajinách, kde je tá prítomnosť konzulátov e, obmedzená, ale e, je určite menej nákladné cestovať do iného mesta ale komisia je otvorená preskúmať tieto možnosti, aby sa posilnilo monitorovanie externých poskytovateľov služieb. Chcem len stvorazniť, že títo externí poskytovateľia služieb môžu len príjmať žiadosti o víza a potom ich musia tak či tak e, poslať konzulátom. Nemôžu e, príjmať rozhodnutia o vydaní víza. To je veľmi dôležité. Takisto treba povedať, že implementácia článkov, ktorá sa týka týchto externých služieb, bude podrobená hodnoteniu a preto komisia ešte navrhla sama zmeny k týmto a niektorým ďalším článkom. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi členskými štátmi, komisia víta podporu spravodajcu pre návrh komisie a pokiaľ ide o špecifické modality, ako napríklad spoločné centra a podobne, komisia podporuje cieľ zvýšiť a zlepšiť spoluprácu, ale pokiaľ ide o hodnotenia súčasných ustanovení vo vízovom kodexe, komisia chce podporiť flexibilnejší prístup, pokladá ho za správnejší. To znamená, že treba dať rámec na spoluprácu medzi členskými štátmi, rozhodnúť, aký spôsob, aká štruktúra spolupráce je najlepšia pre konkrétne okolnosti a to sa môže odlišovať medzi jednotlivými členskými štátmi. Teda preto podporujeme a navrhujeme flexibilitu a väčšiu flexibilitu aj preto navrhujeme tento iný prístup, lebo doterajšie nepriniesol želaný účinok. A ešte e, stručne, pokiaľ ide o vypustenie operatívnych príloh a pokiaľ ide o príjmanie e, implementačných aktov, vykonávacích aktov, e, komisia starostlivo zvážila obsah týchto príloh sú len operatívne a plne, sú plne v súhlase s vykonávacími aktami. Ide tu o uniformnú implementáciu, ide o praktickú aplikáciu ustanovení napríklad ako e, vyplniť ten, alebo ako vydať vízovú nálepku. Takže toto by e, sa dalo vyriešiť implementačnými aktami a komisia e, si žela, aby to teda prebiehalo cez vykonávacie akty. Toto sú niektoré poznámky a reakcie na návrh pozmenujúcich úprav alebo na pozmenujúce návrhy správodajcu. Takže ďakujeme za túto správu. Ďakujem. Teraz by som požiadala luxemburské predsedníctvo, aby zareagovalo. Dobrý deň, pani predsednička, pani predsedajúca. Dámy a páni, ďakujem za slovo. Predsedníctvo si prečítalo návrh Európskej komisie a vzalo na vedomie aj návrh správy, e, ktorú predložil správodajca. Je veľmi dôležité, aby e, tu bola rovnováha medzi ekonomickým rastom, bezpečnosťou a migráciou. A luxemburské predsedníctvo, aby dosiahlo pokrok v tomto spise, pripravuje diskusiu v oktobri na rade JHA alebo SVV a takisto v pracovných skupinách. Ďakujem. Ďakujem, všeobecný správodajca by chcel zareagovať. Takže pán López Aguilar, krátke zhrnutie? Nie. Alebo? Áno, budem veľmi stručný. E, oceňujem konštruktívny prístup. E, a samozrejme som si vypočul názor e, tieňového spravodajcu aj komisie a predsedníctva. A ako spravodajca Chcem tiež e, podporiť flexibilitu, pokiaľ ide o vydávanie víz, bez toho, aby sa ohrozovala verejná bezpečnosť, ale takisto musíme posilniť právnu istotu a preto potrebujeme zdôvodnenie a motiváciu, ak ide o zamietnutie, najmä v prípade rodinných víz, pretože e, potrebujeme rovnováhu a ja dúfam, že sa to podarí vyriešiť aj v diskusii, ktorú budeme viesť. Predsedajúca, ďakujem. Chcem vás upozorniť, že e, lehota na predkladanie e, pozmeňujúcich návrhov je 25. september 2015 do 12. hodiny. A teraz e, sa budeme venovať téme okružné víza a slovo dám spravodajcovi pánovi Hortefoxovi, alebo Hortef. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Tá správa, ktorú dnes predstavujem, zásadným spôsobom mení stanovisko Európskej komisie Ja som sa rozhodol zmeniť prístup vo svetle diskusie, ktorú sme nedávno viedli a tiež vo sveť, svetle mm, nedávneho vývoja. Tieto okružné víza boli navrhnuté ako inovácia Mali sme tu získať e, vyše 500 tisíc e, mali generovať e, vyše 500 miliónov, ale komisia to zatiaľ nepodložila. A neviem, že by existovali také víza, ktoré by umožňovali niekomu cestovať e, medzi 10-20 krajinami, kde nie je rezidentom, bez toho, aby tu boli nejaké záruky, teda nemáme nejaké skúsenosti s takýmito vízami, ale vo svetle našich diskusí sme videli viacero nedostatkov a preto navrhujem obozretnosť v tomto prípade. Niektorí privítali tento návrh komisie, pretože by mohol podporiť cestovný ruch, generovať peniaze, ale ja s tým nesúhlasím a poviem vám prečo. Väčšina cestovného ruchu je v Európe v rámci Európy. Máme takmer 84 miliónov návštevníkov vo Francúzsku, za minulý rok, ale 80 z nich boli z Európy. A minulý rok výrazne zrástol počet a mal budúci rok to má zrásť až na vyše 100 miliónov. A tu chcem povedať, že tento cestovný ruch sa vlastne týka predovšetkým európskych turistov a ďalej. Ľudia z ďalších e, krajín majú e, zvýšený záujem o Európu a tí nie sú demotivovaní, pretože dostávajú víza, tie sú im vydávané a E, potom sú tu aj ďalšie prvky, ktoré ľudí odrádzajú, ale otázka je, na čo sú nám takéto turistické víza, ktoré by vlastne konkurovali národným vízam a ktoré umožňujú turistom cestovať v rámci Schengenu bez toho, aby boli monitorovaní, e, kadiaľ cestujú. A takisto si myslím, že je v praxi aj tak nemožné e, sledovať, e, e, kadiaľ turisti cestujú a myslím si, že konzuláty by nevydávali alebo neboli naklonené vydávať takéto okružné víza, ak by nemali nejaké záruky. Takže ja sa domnievam, že toto by nebola dobrá myšlienka. Pokiaľ ide o osobitné kategórie ako sú umelci alebo špičkoví športovci, pre nich by boli okružné víza e, zdôvodnené, takisto ako pre ich spolupracovníkov. Tam vieme, prečo títo ľudia potrebujú cestovať. Okružné víza sú teda e, zdôvodniteľné, ak sú tu aj pomocné opatrenia a záruky proti zneužívaniu. Takže e, a tu potrebujeme mať e, záruky pre členské štáty, ak majú vydávať takéto e, víza. A pokiaľ ide o určenie príslušného orgánu, komisia navrhuje, aby príslušným členským štátom bol člán, štát prvého vstupu, ale je možné, že žiadateľ príde do tejto krajiny, ale len ňou prechádza a ide do inej krajiny. A potom je na prvej krajine rozhodnúť, či vydá okružné vízum pre krajinu B, teda tú druhú krajinu bez toho, aby e, konzultoval tento druhý členský štát, keďže turista nechce zostať v prvom štáte A, ale chce ísť do druhého štátu B. Takže um, Myslíme si, že vízum by mal vydať ten členský štát, kde sa chystá cestujúci stráviť najviac času. Komisia navrhuje dokumenty, ale nie sú tu konkrétne kategórie a ja navrhujem, aby sme obmedzili tie kategórie ľudí, ktorí budú cestovať eh, pre profesionálne účely a aby tu boli e, uvedené aj dokumenty, napríklad dôkaz, že tento človek nezostane dlhšie ako isté objavie v danej krajine. Takisto sme požiadali o certifikát e, zo strany organizátora, e, by tu bol napríklad nejaký itinerár športových podujatí. A keď hovoríme o nejakom turné, tak potom by to mal byť certifikát od organizátora takéhoto turné alebo podujatia. Ak organizátor pozýva túto osobu, tak musí vydať záruku. Alebo by to mal byť nejaký pracovný kontrakt, dôkaz o zdravotnom poistení vo všetkých členských štátoch, kam sa cestujúci chystá cestovať. Takisto je potrebné mať trest, výpis z trestného registra, pracovné povolenie <clears throat> v členskom štáte, kde má tento cestujúci pracovať. A mm, myslím si, že pobyt v šengenskom priestore a sloboda pohybu potom zdôvodne aj ďalšie požiadavky. Ešte k otázke konzultovania ďalších členských štátov. Takoto vízum by bolo špecifickým nástrojom, pretože by znamenalo, že dotyčná osoba môže cestovať na 3 mesiace po viacerých členských štátoch a tie by museli byť konzultované tam, kde má tá dotyčná osoba vykonávať určitú profesnú činnosť. To je potrebné. A konzultácie v lehote 30 dní sa mi nezdá príliš veľa, pretože každý členský štát bude musieť postupovať ešte veci ďalej zisťovať na vnútroštátnej úrovni. A teraz lehoty a rozhodnutia. 6 mesiacov najskôr a dva mesiace najneskôr. Prečo? Preto, že sa treba prispôsobiť realite. Organizácia nejakého umeleckého turné alebo športového podujatia a podobne, to si vyžaduje dlhodobú, dlhodobú prípravu. Ak by sa veci veľmi urychlovali, ako sa to niekedy stáva v niektorých iných oblastiach, tak to zároveň znamená, zvýšenie rizika odmietnutia. A samozrejme, konzulát môže tieto procesy zrychliť, ak ide o dôveryhodnú známu organizáciu. Ak táto osoba v štáte nie je známa, tak ako sa môže konzulát vyjadriť do 20 dňo, dní? To je úplne neprípustné, nemožné. A preto si myslím, že treba ho to zvýšiť. Pokiaľ ide o právo na vízum, tak takýto dokument by bol vyhradený len pre profesionálne pracovné účely, maximálne na dobu roka. A ja väčšinou ako francúzsky občan musím platiť 90 eur za výmenu pasu, tu sa spomína 60 eur, čo nie je až tak veľa. V Spojených štátoch by to bolo minimálne 180 dolarov, 136 dolárov na polročné vízum vo Veľkej Británii, 160 eur na trojštvormesačné vízum v prípade Číny a podobne. Takže 60 eur sa mi zdá priateľné a rozumné. A pokiaľ ide o zrušenie týchto bilaterálnych dohôd, tak sa tu hovorí o bilaterálnych dohodách, ale my vlastne nevieme, o ktoré krajiny ide. či už vo Unii alebo v rámci tretich štátov. Nevieme, aké bilaterálne dohody, nevieme, čo obsahujú, Komisia žiada, aby členské štáty odstúpili od týchto dohôd, ktoré sú často už historicky zakotvené, veľmi často, a my predtým vystrihame, aby sa išlo takouto cestou. Nezabúdajme, že hovoríme o členských štátoch šengenského priestoru, a to znamená, že tam patrí Norsko, Švajčiarsko a Island. A ak by sa malo odstúpiť od týchto historických bilaterálnych zmluv, tak sa môžeme, myslím, oba, obávať odvetných opatrení od tretich štátov. Takže je to téma, čo sa, ku ktorej sa dá ešte veľa toho povedať. A myslím, že bolo potrebné zdôrazniť niektoré aspekty, kde treba veci ešte modifikovať v porovnaní s návrhom komisie a ja som pripravený vypočuť si vaše prípadné pripomienky. Pani predsednička, ďakujem. A slovo má ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi Ortofa za prezentáciu tejto správy o cestovnom vízu, o okružnom víze. Ja som tieňový spravodajca za SAD a táto správa o okružnom víze a vízový kódex predstavujú taký spoločný balík, to už som zdôraznil predtým, a je dôležité, aby všetky tieto opatrenia boli konzistentné a aby sa zohľadňovala ich vzájomná väzba. A táto legislatíva, in, legislatívna iniciatíva znamená, že jedno ovplyvňuje druhé a obe správy treba čítať spolu. Pán Ortofe už zdôraznil mnoho vecí, ktoré považujem za veľmi správne a odôvodnené, ale sú tu niektoré body, ktoré ma znepokojujú za našu politickú skupinu. pretože sa týkajú určité pozície spravodajcu, kde sa zameriava na uplatňovanie tohto nového druhu cestovného víza určeného pre športovca a umelce. Tak je to uvedené v, prvom odseku prvého odstavca a potom pozmeňujúci 15. Os, ostatné kategórie ľudí, ktoré by o, tým mohlo, o to mohli žiadať, to teraz nebudem riešiť. To budeme o tom hovoriť neskôr. Zoberme si napríklad inú kategóriu, a neviem, turisti v dôchodkovom veku by mohli plánovať veľké cesty, ale by sme mohli mať skupiny zahraničných student, študentov, ktoré by mohli takto cestovať aby získali skúsenosti a naplnili požiadavky svojho magisterského štúdia. Čiže sú tu možné ďalšie a ďalšie skupiny ľudí, osôb, ktoré by mohli uvažovať o takomto type víza a môžeme si tu predstaviť veľmi bohatú oblasť kontaktov. Potom je tu ešte v správe pána Ortofo aj doplnenie pôvodného návrhu komisie, kde sa hovorí, že treba mať vyššie požiadavky na týchto žiadateľov. Je to pozmenujúci návrh 36 Takže je to paradox. To, čo bolo orientované na uľahčenie cestovania pre určité kategórie cestovateľov, to by vlastne bolo e, teraz vystavené vyšším požiadavkám a pritom vychádzame z toho, že ideme, že hovoríme o žiadateľoch bona fide. Tu naša politická skupina nezdiela tento prístup. Potom skrátenie platnosti tohto víza aj skrátenie možného predlženia. Pozmeňujúci návrh 63. To je veľmi vzdia- veľké vzdialenie sa od pôvodného návrhu komisie. Nové vízum. A tu musím povedať, že cestovné vízum má alebo toto okružné vízum má doplniť systém existujúcich víz a nie predstavovať ešte nejaké európske vízum k existujúcim národným vízam. My sme samozrejme pripravení správu dôkladne analyzovať a študovať, ale len tu chcem povedať, že musíme upozorniť, na niektoré aspekty v, e, vo vystúpení pána Ortefo, ktorý apeluje na veľkú opatrnosť a navrhuje niektoré reštriktívne opatrenia, ktoré sa nám e, zdajú veľmi vzdialené od pôvodného návrhu komisie. Toľko k naše, o našom prístupe k tejto správe. Ďakujem. balík Európskej komisie ECR Vita predstavuje možnosť zvýšiť príťažlivosť pre zahraničné investície, avšak máme aj určité výhrady. ECR je toho názoru, že tento nástroj sa môže stať pozitívnym nástrojom na zvýšenie cestovného ruchu a priťahnutie investícií do EÚ. Štúdie ukazujú, že je veľmi ťažké riadiť, Európs- e, zvládnuť európsky vízový systém, ktorý často odrádza návštevníkov. Ale sú to aj určité bezpečnostné obavy a je potrebné, aby systém bol primerane skoordinovaný s existujúcimi bezpečnostnými mechanizmami a systémami výmeny informácií, ako je SISAVIS. Taktiež potrebujeme jasný systém, ktorý by umožnil členským štátom udelovať E, výnimky a žiadať bilaterálne vízové dohody pri niektorých štátoch a bezpečnostné kontroly treba uplatňovať na všetkých. Preto taký systém ako napríklad Smart Borders, inteligentné hranice, je dôležitý projekt. Ďakujem. A teraz pán Depre. Ďakujem, pani e, predsednička. Prišiel som neskoro, spravedlňujem sa. Ale zdržal som sa vo výbore pre rozpočet, kde sme riešili otázku rozpočtových prostriedkov parlamentu na budúci rok. Myslím si, že sme tu riešili dva návrhy Začnem s tým prvým, a to je okružné vízum. Chcem povedať, že si veľmi vážim prácu, ktorá tu sa odviedla. Takže to môžem všeobecne povedať. Potom, v prvom rade si myslím, že tu ide o nový nástroj, a je to pra- nástroj, ktorý nemá žiaden ekvivalent. Nemali sme tu nikdy okružné vízum. Ak ide o rozsah pôsobnosti, tak by bolo lepšie byť obozretný. Prečo to hovorím? Pretože toto sa bude v budúcnosti hodnotiť. Ak sa ukáže, že došlo k zneužívaniu systému, tak potom je veľmi ťažké veci zrušiť. Je oveľa jednoduchšie veci rozširovať alebo skupinu tých, ktorí majú na to právo, ako ju zužovať. A keďže ide o novú predstavu, novú myšlienku, tak by som bol veľmi opatrný pri opravnených osobách, pretože pri niektorých takýchto príjimateľov týchto víz je veľmi ťažké si predstaviť, aké záruky nám môžu poskytnúť, keď prídu na pobyt na niektoré miesta. Je to jasné napríklad pri športovcoch, ale pri turistoch je to oveľa zložitejšie. Tí nemusia predsa prenajímať športoviska a podobne, alebo si prenajať nejakú e, sálu. Takže si myslím, že by sme pri rozsahu pôsobnosti mali postupovať prísnejšie. Je to, mali by sme byť prísnejší, než je to momentálne upravené v návrhu komisie. A súhlasím s tým, že športovci na vysokej úrovni majú mať túto výhodu, aj umelci, a tiež si myslím, že by sme mohli mať systém pre riaditeľov, manažerov, firiem, ale v celku som presvedčený, že máme byť reštriktívnejší pri študentoch a ich výmenných pobytoch. To sa dá riešiť aj iným spôsobom, nemusia byť zahrnutí tu. Pokiaľ ide o podmienky na predloženie takéhoto víza, tak ja si myslím, že prvý návrh je dobrý Musíme o tom vážne hovoriť, ako to dokážeme realizovať. Ale keď chceme byť v súlade s trvaním činnosti, ktorá má byť vykonávaná, tak by sme mu povedať, ja nie, my sme si to až dovždy. Ale to kritérium je správ, musí byť správne. V celom tomto mechanizme sa počíta s tým, že po určitom období, počas ktorého bolo toto cestovné vízum platné, toto okružné vízum platné, je možné získať opäť takéto vízum za definovaných podmienok. Ja si myslím, že tu treba na to dohliadať, aby doba predlženia a počet možných predlžení boli správne upravené pokiaľ ide o tie rôzne postupy v týchto kategóriách, ja som za to, čo povedal spravodajca, a síce je potrebné ukázať, doložiť záujem pobytu vo viacerých členských štátoch a musia existovať aj konkrétne údaje. A pokiaľ ide o štát, ktorý zodpoveda za takéto konanie, to som už povedal v predchádzajúcej diskusii. Tak si myslím, že štát, ktorý zodpovedá za vybavenie žiadosti, je ten štát, kde bude osoba bývať najdlhšia. Napríklad niekto z Latinskej Ameriky, umelec, príde do Madridu, požiada o vízum v Madride, ale tam nebude vôbec bývať, lebo jeho koncerty, vystúpenia budú v Severnej Európe. A kto by to mal začať o tom rozhodovať? Španielsko alebo niekto v Severnej Európe? Ja si myslím, že vízu má skôr e, udeliť Nemecko, ak to bude krajina, kde bude najviac bývať, než aby o tom rozhodoval niekto iný my kritizujeme nariadenie Dublin a teraz by sme ho uplatňovali v iných podmienkach, tú istú zásadu. Potom máme ešte pripomienky k tým bilaterálnym dohodám. To už pán Ortof nevidí pozitívne, nevidí tie bilaterálne dohody pozitívne, ale ja si myslím, že ak máme všeobecný systém, tak po dlhšom období, keď sa systém osvedčí a kde príslušný štát má overené takéto veci, tak si myslím, že by sa to malo dať uskutočniť. Toľko pani predsednička k tomuto okružnému vízu. Ale ak dovolíte, tak by som ešte sa rád vyjadril k vízovému kodexu. Ja som prišiel neskoro, ja sa teda ospravedlňujem, ale budem si musieť osviežiť pamäť k tomuto. Ďakujem a teraz dávam slovo pani Valero. Ďakujem veľmi pekne. Chcem len povedať, že zdieľam obavy kolegu Aguilara o tom, kam tento návrh smeruje. Podľa mňa komisia predložila dobrý pôvodný návrh, ktorý vychádza z výhod toho ľahšieho systému pohybu osôb cez hranice a medzi jednotlivými krajinami EÚ. Tie pohyby mali takto mať uľahčený, ale teraz riešime len tie obavy a nie je tam vôbec nič na strane výhod. Ja som tu za stranu zelených a ja preto veľmi ťažko môžem podporiť návrh spravodajcu. Ja si myslím, že musíme podať mnoho pozmenujúcich návrhov a rôznorode hlasovať, aby sme dospeli ku kompromisu. V súčasnej situácii nevidím vôbec nič, čo by som mohla podporiť tu na návrhu spravodajcu. Ďakujem. Ďakujem, pani Veržiat. Ďakujem, pani Veržiat. Chcel som sa v prvom rade ospravedlniť, že som prišla oneskorene. Chcela by som povedať, že som tým pádom nemala možnosť eh, prečítať si správu pani Otfe. Dostali sme ju veľmi neskoro. Chcela by som sa pripojiť k tomu, čo povedala pani Impolita a pani Sekova. Myslím si, že toto je balíček, ktorý je logický, ktorý sa týka svojho cieľa. Ide o zjednodušenie celého postupu a to, čo hovorí pán Ortev, mi príde ako návrh, ktorý ide skôr opačným smerom. Možno tí príjemcovia nie sú úplne dobre definovaní a identifikovaní domnívam, domnievam sa, že to, čo je za týmto návrhom, je vlastne jednoducho máme dôveru e, v šengenský priestor, či sme za slobodu pohybu v rámci šengenského priestora. Myslím, že mám taký pocit, že viem, čo si o tom pán Ortef e, myslí. Nemyslím si, že tu existujú nejaké rozpory medzi bilaterálnymi dohodami na jednej strane a e, vízami ktoré by sme mohli presadzovať na európskej úrovne, Samozrejme, e, nepochybne by to šlo logickou cestou, a buď s ňou súhlasíme, alebo nie. Musím povedať, že som trochu e, prekvapená tým, čo povedal e, pán Detre, pretože keď hovoríte o Dubline, to, čo na Dubline nefunguje, je dôsledkom toho, že sa to potom celé prenáša na tú jednu krajinu, na tú krajinu e, vstupu. A my by sme potrebovali viacej solidarity v šengenskom priestore. A to je jedna z priorit. A myslím si, že komisijný návrh sa uberal práve týmto správnym smerom. Myslím si, že tieto obmedzenia, ktoré sa týkajú víz, sú v rozpore so smerovaním, ktoré vyjadruje celý rad inštitúcií, parlament, ako aj komisia ako aj e, vlády členských štátov. Ide o to, aby sme pritiahli určité kategórie mladých a vzdelaných ľudí. A pokiaľ im neumožníme tieto víza, e, uberáme sa presne opačným smerom. A keď sa pozrieme na štatistické údaje ohľadom mladých ľudí, ktorí hľadajú možnosť niekde študovať a nájsť si prácu, no tak potom bohužiaľ tí sa čoraz viacej odvracajú od Európskej únie. A nie je vôbec prekvapujúce, že systém modrej karty je neúspešný. A pokiaľ nezmeníme logiku, pokiaľ nezmeníme náš prístup, tak to pôjde naďalej týmto smerom. Takže pozor na koherentnosť medzi slovami a činmi. Ďakujem. Pani Stevens, nech sa páči, máte slovo. Okay, thank you, Ďakujem, pani predsedajúca, kolegovia. Čo sa týka témy humanitárnych víz, som veľmi rada, že môžem odkázať aj e, k tomu predchádzajúcu bodu a vyjadriť sa aj zároveň aj k tomuto. Som rada, som rada že Spravodajca zdôraznil, že toto nemôže byť jediný spôsob, ako sa vyrovnať e, s ľuďmi, ktorí hľadajú medzinárodnú ochranu. Musí existovať aj reálnejší spôsob e, pre osoby, ktorí sa utekajú o ochranu. E, a samozrejme vydanie šengenských víz je jedným zo spôsobov, ale nie som si taká úplne istá kladieme si otázku, akým spôsobom bude možné prevediť si všetkých e, týchto utečencov, ktorých sú stovky a tisícky, a to všetko organizovaným a samozrejme dochvíľným spôsobom. Bude to o to väčší problém, e, okolko necháme navyšiť sa. Aby som to uzavrela, veríme, že humanitárne víza by mali byť oddeleným nástrojom a vydávanie šengenských víz nie praktickým alebo dlhodobým riešením, aby sme sa vysporiadali s touto humanitárnou krízou. Toto je niečo, čo som chcela dodať. Ďakujem. Uh, Vďaka. A pani Rimberg? Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, že som prišla o niečo neskôr. My sme tu mali na návšteve švédsku ministerku a bola som si ju vypočuť. Ja mám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú bodu číslo 17, ale tento bod sa pravdepodobne už preberal, tak ja to môžem stiahnuť aj na bod 18. Ja by som tu chcela spochybniť to, pretože tu máme obrovskú katastrofu spojenú e, s migrantami. I ako je možné, že chceme otvárať ešte ďalšie cesty pre nich, ktoré nemôžeme kontrolovať? To je absolútne šialený návrh. Máme tu nezamestnanosť medzi mladými, e, medzi mladými ľuďmi až 50% v Grécku a v Španielsku a preto viac ešte e, uľahčíme ďalším ľuďom, aby sem prichádzali a ešte viac si konkurovali, ja si to nemyslím. A vezmeme si, akú máme nedostatočnú hraničnú kontrolu. To vedia všetci v Európskej únie. Ako si komisia predstavuje, čo budeme robiť, keď títo ľudia prídu a budú mať niekoľko dní alebo týždňov, či dokonca mesiacov, aby tu pobudli. Akým spôsobom budeme kontrolovať, e, či tu neostanú dlhšie? Bude sa to dať nejakým spôsobom kontrolovať? Toto všetko pravdepodobne zhorší situáciu na pracovnom trhu a to ja nehovorím o čiernom pracovnom, nelegálnom pracovnom trhu. Myslím si, že to hlúpy návrh. Ďakujem. A teraz luxemburské predsedníctvo má slovo. Pani predsedajúca, poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Cestovné vízum je téma, ktorá bude takisto predmetom diskusie na rade v novembri, aby sme tieto záležitosti urýchlili. A teraz komisia. Ďakujem spravodajcovi a takisto aj k návrhu k okružnému e, vízu. Komisia víta pozíciu spravodajcu v snahe nájsť riešenia pri e, problematických častiach, predovšetkým pre ľudí, ktorí sa snažia vycestovať do šengenskej oblasti. Samozrejme, musíme sa vysporiadať e, s touto právnou e, medzerou a to takým spôsobom, aby to bolo prospešné pre Európsku úniu. My tu máme samozrejme v odôvodnení niekoľko čísel, My si nemyslíme, že držiteľ okružného víza sa zdrží v šengenskom priestore minimálne 90 e, dní. Samozrejme, vynakoložia aj prostriedky na ubytovanie a nebolo, nie je nám známa nejaká iná metodológia na výpočet, takže myslíme si, že naše čísla sú rozumné. Je to tento komponent, avšak sú to aj ďalšie podmienky a kritéria, ktoré žiadateľ musí naplniť Napríklad e, samozrejme je to aj opitre, opatrenie na e, zníženie pravdepodobnosti nelegálnej migrácie. To znamená, že akékoľvek e, šengenské víza sa zároveň vzťahujú aj na okružné víza. To znamená, že všetky opatrenia, ktoré musí e, žiadateľ vypísať pri šengenských vízach, sa vzťahujú aj na okružné. Čo sa týka e, rozsahu návrhu, komisia si myslí, že rozsah e, navrhnutý v opravnom prostriedku e, spravodajcu príliš zužuje pôsobnosť e, pôvodného návrhu a v niektorých špecifických prípadoch by preto plnenie bolo veľmi komplikované, napríklad vo vzťahu k športovcom alebo k niektorým umelcom. Návrh E, pozmeňovací návrh e, vynecháva niektoré skupiny ľudí, ľudí, ktorí majú legitímny záujem zotrvať v šengenskom priestore viac ako 90 dní, a to vo viacerých, nielen jednom e, členskom štáte, napríklad turisti, penzisti. A samozrejme niektorí z tých, ktorí nepodliehajú vízovej povinnosti a predstavujú minimálne bezpečnostné riziko, ktorý e, v návrhu správy tvoria oddelenú skupinu. Takisto ako spomínal spravodajca, komisia predtým vyhlásila e, niektoré pozmeňujúce návrhy nie sú v súlade o spoločnej vízovej politike a naopak e, ešte vytvárajú dodatočné problémy tak pre cestovateľov, ako aj e, hraničnú stráž. A aby som objasnila komisii, komisia nechce e, spochybňovať jednotlivé bilaterálne dohody. Ide o to ich skôr zladiť. Nechceme ich jednoducho odstrániť, pretože upravuje aj rad ďalších e, e, vecí. E, ale je tu prechodné obdobie 180 dní, aby v rámci týchto bilaterálnych dohôd fungovali spoločné pravidlá a myslíme si, že by to nemal byť problém. Myslíme si, že to by bol ten správny právny nástroj vyriešenia niektorých problém v praxi. Čo sa týka podporných dokumentov, komisia už navrhla, e, aby žiadatelia predložili dodatočné dokumenty, e, napríklad e, musia dokázať, z čoho budú žiť a ako budú fungovať počas celej doby pobytu. Čo sa týka konzultácií členských štátov, ktorých sa tento návrh dotkne. Toto je zaujímavý návrh. Komisia nenamieta v princípe voči takejto konzultácii, pokiaľ má byť vykonaná v rozumnom e, časovom pásme. 30 dní sa zdá príliš e, dlhou lehotou. Je tu nový návrh na definovanie organizátora to by sa nevzťahovalo na niektoré kategórie eh, žiadateľov v rámci komisného návrhu, ako napríklad na eh, cestovateľov, ktorí cestujú sami. To sa, isté sa vzťahujú na pozmeňovacie návrhy z jednotlivých členských štátov. Myslím si, že je to zaujímavé a že to eh, spomínali aj niektorí poslanci. A síce komisia je ochotná sa na to bližšie pozrieť a je ochotná nájsť kompromis. To isté sa vzťahuje aj na podmienky e, predloženia víz. Myslím si, že to je niečo, na čo môžeme popracovať. A v konečnom dôsledku opatrenie, ktoré sa e, týka záležitosti vyzvihnutých, e, spravodajcov, a síce o to, aby sa nemohli kombinovať šengenské víza a okružné víza. Avšak v niektorých prípadoch by to mohlo byť vhodné. Takže to sú iba krátke pripomienky a ďakujem opätovne spravodajcovi za odvedenú prácu. Ďakujem. Teraz pán Ortef, aby nám to zhrnul. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcel by som sa všetkým poďakovať za ich pripomienky, poznámky a takisto za otázky, ktoré doplňujú veľmi užitočne túto spoločnú reflexiu o cestovnom víze. Ja samozrejme nemôžem zodpovedať na všetky jednotlivé otázky, ale samozrejme si prajem, aby sme aj naďalej pokračovali v tejto diskusii. A nepochybne budeme mať príležitosť o tom hovoriť najbližšie na stretnutí spravodajcov. Chcel by som reagovať na dve, tri otázky, konkrétne na to, čo hovoril eh, pán Aguilar. Najprv hovoril o účastníkoch cestovného ruchu. To sme sa rozhodli neponechať v návrhu. Členské štáty eh, nám pomerne výrazne dali najavo, že majú určité obavy, čo sa týka možného zneužitia či podvodného využitia, čiže nebezpečného použitia e, vyplývajúceho z, na, z nelegálnej migrácie. Bolo by pomerne komplikované vytvoriť zoznam príslušných dokumentov, ktoré by mohli rozptýliť takéto obavy členské štát, členských štátov, ktoré ja mimochodom zdieľam. Je pravdou, že by som radšej išiel e, cestou opatrnosti a vydal sa preto cestou dobre definovaných kategórií, ako povedal pán Dupré, musíme opätovne za dva roky zhodnotiť, akým spôsobom e, sa toto opatrenie implementovalo a po prípade ho zmeniť. Pán Angilár takisto hovoril o výskumných pracovníkoch a o študentoch. Treba tu odpovedať na jednu otázku, ktorá je základná. Čo vlastne chceme dosiahnuť? O čo nám ide chceme vytvoriť vízum, ktoré by boli e, konkurenciou ostatným vízam. Vízom, e, ktoré však povede zároveň aj k zmetočnej situácii. Alebo chceme na druhej strane vytvoriť vízum, ktoré by malo uľahčiť presuny kategórií ľudí, ktoré by boli jasne definovaní. Ja som za tento druhý spôsob, aby sme sa vybrali cestou zjednodušenia života v presne definovanej kategórii. Gerard Depre hovoril o niekoľkých témach. Hovoril o študentoch, hovoril o dĺžke platnosti a hovoril o pojme štátu, ktorý je zodpovedný za spracovanie žiadosti. A ja samozrejme vítam, že zdieľa toto presvedčenie. Čo sa týka dohôd ktoré sú na bilaterálnej báze, myslím si, že komisia by mala viesť e, rozhovory s členskými štátmi v nejakom inom rámci, než je ten dnešný. Pretože, ako som už povedal, my vlastne nevieme, ako to vlastne vyzerá, o ktoré štáty ide, aké dohody existujú nevieme, čo je ich náplňou a nevieme, aké budú dôsledky jednostranného rozhodnutia, ktoré bude naviac e, aj e, obsah e, vykonávateľného nariadenia. Pani Tavazik hovorila o bezpečnostných hrozbách a určitých obavách, ktoré absolútne zdieľam a súhlasím s jej analýzou. Pani Rambo takisto zdôraznila veľmi správne, že sa tu pohybujeme v rámci, ktorý je E, úplne odlišný. A to, to je asi všetko mm, z mojej strany na základe jednotlivých príspevkoch, ale som vám samozrejme aj naďalej k dispozícii, aby sme mohli postupovať aj naďalej a do väčšej hĺbky. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som vám pripomenúť, že dátum na predkladanie pozmenujúcich návrhoch je 25. septembra o 12. hodine, podobne ako e, pri vízovom kodexe únie. Sme trochu v časovom predstihu, ale myslím si, že môžeme začať s nasledujúcim bodom a to je prezentácia riaditeľa agentúry EU Liza pána Kruma Garkova. Chcel by som teda pozvať pána Kruma Garkova, aby sa k nám pridal práve na účely prezentácie. Okay. Okay. Then, colleagues. Takže, drahí kolegovia, ako viete, ako viete z legislatívnych návrhov, návrhu inteligentných hraníc, tento balíček bol pozastavený. Bolo rozhodnuté, že budeme pokračovať s technickou štúdiou, o ktorej sme sa rozprávali na tomto výbore. A bude nasledovať fáza praktického testovania, ktorú má vykonať agentúra EULISA. Tieto testy prebiehajú a naši spravodajcovia mali príležitosť pozrieť si ich priamo vo Filsku. V júli sme dostali priebežnú správu o týchto testoch a, a je to práve tá správa, ktorú pán Garkov, riaditeľ EU Líza, bude dnes prezentovať. Teraz by som teda chcela dať slovo pánovi Garkovovi a potom samozrejme dáme slovo spravodajcom a e, ostatným poslancom. Takže pán Garkov, máte slovo. Thank you, chair. Ďakujem za slovo. Príjemné popoludne, dámy a páni, ako zvyčajne. Aj dnes mi je potešením, že môžem byť medzi vami vo výbore LIBE a poskytnúť e, informácie o pokroku takejto dôležitej iniciatívy, ako je pilot pre inteligentné hranice. Máme aj niekoľko e, obrázkov, možno by sme ich mohli ukázať. <clears throat> Takže potrebujeme trošku trpezlivosti. Takže kým vás budem informovať o aktuálnej situácii eh, tohto pilotného proteku, tak eh, rýchlo o čo ide, z čoho sa skladá. Um, Hot <laughs> OK, and the next one. Uh, actually, this is the, a snapshot of the EU. Toto je vlastne obraz eh, externých hraníc EÚ. EU Máme viac než 7 tisíc kilometrov hraníc pozemnej eh, na zemi a viac než 42 600 kilometrov eh, morských hraníc a okolo 1800 hraničných prechodov. Eh, ten počet je viac než 700 miliónov prekročení a približne 30 predstavujú občania tretích krajín a očakáva sa, že do roku 2025 alebo 30 sa tento počet zdvojnásobí. To znamená, že tu bude stále väčší tlak na vonkajšie hranice, e, treba tu mať viac e, personálu alebo nejakú inteligentnejšiu alternatívu, moderné technológie, tak aby sa ten proces na vonkajších hraniciach stal inteligentnejší. A inteligentné hranice by mali mať pozitívny e, účinok v troch oblastiach. V prvom rade e, na skúsenosť e, cestujúcich, to znamená, že ľudia budú môcť cestovať rýchlejšie. Potrebujeme ďalší graf. Teda <clears throat> to bude pozitívny účinok v troch oblastiach. Lepšia skúsenosť cestujúcich, e, e, rýchlejší prechod, potom bude takisto účinnejšia hraničná kontrola a lepšie sa e, využijú služby a v neposlednom rade to bude mať pozitívny dopad na vnútornú bezpečnosť, keď sa bude implementovať balík inteligentné hranice. Takže toto je ten kontext iniciatívy a teraz chcem pripomenúť aj to, o, čom, o čo ide v tom pilotnom projekte a samozrejme chcem vás poinformovať aj o jeho napredovaní. Takže toto je pilot v skratke. Tento pilotný projekt je veľmi široká iniciatíva. Um, <clears throat> má pomerne krátke trvanie, ale je to iniciatíva, ktorá pokrýva celú úniu, pretože máme 11 členských štátov, ktoré podporujú pilot a 17 rôznych hraničných prechodov, ktoré sa zapojili do testu. A dôvod je jednoduchý. Tento pilotný projekt sa usiluje otestovať rôzne technológie, rôzne scenáre, v reálnom čase a vo všetkých typoch hraníc na zemi, na súši, vo vzduchu, aby sa um, dospelo k skúsenostiam a mohli sa pripraviť lepšie odporúčania na lepšie využitie technológií, aby sa dosiahol cieľ iniciatívy Inteligentné hranice. Pokiaľ ide o časový rámec, tak e, tá príprava pilotného projektu začala v septembri 2014 a trvala do, februári, do februára tohto roku, vtedy sa ukončila príprava a skutočný priebeh e, pilotného projektu začal v marci 2015 e, a teraz vlastne sa bude pilotný projekt končiť a Správa bude podaná v oktobri až novembri 2015. A takisto na základe dohody bol pripravený istý rozpočet 3,5 milióna eur. Rozsah e, tohto pilota mm, ide tu o 13 naozaj zložitých testovacích prípadov. Tu ide o 109 e, špecifických otázok, ktoré vyplynuli z, zo štúdie, ktorá prebehla v rámci Európskej komisie v roku 2013 a v rámci niekoľkých e, tzv. desk studies, kde nebolo potrebné mať technické testovanie, napríklad fallback postupy alebo inými slovami, čo hraničná stráž a členské štáty musia robiť v prípade, že inteligentné hranice nie sú dostupné a čo v takýchto prípadoch. Takže všetky prvky sú teraz skúmané, pilotný projekt prebieha a výsledok rôznych štúdií bude potom vložený do konečnej správy. A takisto treba povedať, že okrem technických aspektov pracuje agentúra aj na tom, aby sa stanovili možné účinky na dodržiavanie základných práv. Takže tá konečná správa bude naozaj skúmať aj tieto záležitosti. A teraz asi tá najzaujímavejšia časť, aspoň pre mňa, najvzrušujúcia, pretože ja sa vlastne každodenne venujem priebehu tohto pilotného projektu. Prebieha podľa plánu, mal by, ukončiť v septem- mal by sa skončiť v septembri. A hm, tu musím zdôrazniť, že práca na pilotnom projekte pokračuje podľa harmonogramu. Samozrejme sú tu aj technické ťažkosti, výzvy, ktoré treba vyriešiť, prekonať problémy, ale členské štáty naozaj spolupracujú a myslím, že je to na dobrej ceste a predpokladáme, že naozaj ukončíme projekt na čas a že aj záverečná správa bude predložená na čas. Priebežná správa bola takisto pripravená na čas, to je dôležité zdôrazniť. A už v nej sú niektoré zaujímavé zistenia, pokiaľ ide o účinné technológie, ktoré by mali byť použité v tom procese riadenia hraníc. Takže všetko pokračuje podľa plánu a očakávame, že sa to podľa plánu aj ukončí. Takže, aký je stav podľa jednotlivých lokácií? Spomenul som, že máme 11 členských štátov, ktoré sa zapojili a 17 rôznych hraničných prechodov. A tu vidíte, mm, ako prebieha tento e, test. Väčšina prác je už ukončená, niektoré testy ešte pokračujú vo Frankfurte, Charles de Gaulle na letiskách, ale očakávame, že budú ukončené koncom tohto mesiaca. Pokiaľ ide o e, pozemné hranice, tuto to pokračuje v niektorých eh, hraničných prechodoch bola práca ukončená, ale niekde ešte pokračuje, prebieha zber údajov, ale takisto očakávame, že eh, projekt bude ukončený na čas. A to isté sa týka aj námorných hraníc. Máme tu niekoľko konkrétnych prípadov, kde sa testujú nové technológie, napríklad na pohybujúcich sa vlákoch. Takže opäť všetko pokračuje tak, ako sme naplánovali. A tu vidíte, aký je stav podľa jednotlivých prípadov testu. Tu, mm, toto je informácia na konci augusta, teraz sme uprostred septembra, takže môžem vám povedať, že ten to percento ukončenia je ešte vyššie, je to vyše 80%, takže takisto očakávam, že všetko bude ukončené na čas. Mm, tie výsledky, aj keď sú zatiaľ predbežné, už poskytujú niekoľko zaujímavých zistení. V tej eh, priebežnej správe, ktorú sme predložili niekedy uprostred júla, boli zistenia, ako som už povedal, ktoré obsahujú už usmernenia, pokiaľ ide o plošné účinky využívania technológií na riadenie hraníc. V prvom rade musím zdôrazniť to, že je tu veľmi vysoká miera akceptácie týchto technológií zo strany cestujúcich, ale aj zo strany hraničnej stráže a podľa priebežných údajov, ktoré sme zozbierali, počet účastníkov v porovnaní s celkovým počtom <clears throat> ľudí je asi 90%, pokiaľ ide o ten súhlas. A pokiaľ ide o jednotlivé lokácie, takisto tu vznikli pozitívne skúsenosti, pokiaľ ide o nové spôsoby a technológie. Ďalší dôležitý výsledok, na ktorom budeme ešte pracovať v záverečnej správe, je spolahlivosť a účinnosť procesu prekračovania hraníc. Je jasné, že pokiaľ ide o, o otlačky prstov a snímanie tváre si vyskaví, alebo ich kombinácia si vyžadujú skutočne minimálny čas, ale zároveň poskytujú oveľa vyšší a veľmi dobrý stupeň bezpečnosti. Takže opäť sme zaznamenali pozitívny efekt aj na skúsenosť pri prekračovaní hraníc, tak pre cestujúcich, ako aj pre hraničnú stráž. Opäť um, pripravujeme do záverečnej správe tieto zistenia, skúsenosti, ale aj odporúčania. Takže tá skutočná hodnota pilotného projektu nie je len e, nájdenie odpovedí, ale aj možnosť pozrieť sa na tie oblasti, kde by mohli byť ťažkosti s implementovaním inteligentných hraníc. A aké sú teda prvé skúsenosti a čo sme sa naučili? už na tejto predbežnej správe. Pre agentúru je jasné, že niektoré postupy riadenia hraníc, osobitné prípady ako napríklad získavanie otlačkov v pohybujúcich sa vlákoch alebo e, získavanie obrazu rohovky, duhovky, duhovky, zreničky. Um, toto prebieha jednoduchšie, než sme pôvodne očakávali. A to sú tie zistenia, ktoré nám už teraz dávajú usmernenia o schopnostiach najmodernejších technológií a mm, možnosti efektívnych riešení pre budúce riadenie hraníc. Nechcem sa púšťať do technických e, detajlov, aj keď e, tá predbežná správa už obsahuje podrobnosti a detaily. Chcem len zopakovať niektoré údaje a síce, že očakávame ukončenie pilotného projektu do 30. septembra, teda samotného výkonu, prípravu správy a prác na štúdiách do polovičky októbra a Paralelne už e, agentúra pracuje na príprave konečnej správy z pilotného projektu a tá bude pripravená na čas e, do konca novembra a ja dúfam a som presvedčený, že poskytne určite i užitočné a dôležité informácie o schopnostiach moderných technológií pri zabezpečení efektívnejšieho účinného riadenia hraníc a to bude veľmi dôležité pre budúcnosť, eh, pokiaľ ide o inteligentné riadenie hraníc. Takže toľko z mojej strany a teraz som pripravený reagovať na vaše otázky. Ďakujem za vašu prezentáciu k balíku inteligentné hranice. Máme tu dvoch spravodajcov, pána Diaza Demeru a pani Fajon. A Pani Fajon e, tu však dnes nemôže byť a mm, je tu za ňu náhrada. Ale najskôr dáme slovo pánovi Diazovi de Mera. Ďakujem, pani predsedajúca. kým eh, budem hovoriť o našom hodnotení priebežnej správy, ktorá tu odznela, chcem povedať, že som veľmi nespokojný a nešťastný, že pani eh, Fajon tu nemôže byť, pretože to spochybňuje spoluprácu a rámec spolupráce s Európskou komisiou a žiaľ, toto sa stalo príliš často a veľakrát. A takisto to spochybňuje niečo naozaj základné a to je úloha Európskeho parlamentu ako spolulegislatívca. legislatívca Vysvetlím to. 26. júna a e, tieto údaje máme neoficiálne, ale sú správne. 26. júna na stretnutí e, pracovnej skupiny pre hranice komisia predstavila neoficiálny dokument, non-paper, ktorý chce zaviesť tzv. fast track system, teda nejaký systém eh, zrýchlených pásov, alebo a tento by mal nahradiť eh, systém RTPS, pre ktorý je eh, načenou spravodajkyňou práve pani Fajon. Nechcem sa púšťať do technických podrobností, pretože nikto nám neposlal oficiálne tento non-paper, dokument, ale ja si myslím, že takýto návrh by mal obrovský dopad na balík, o ktorom práve teraz diskutujeme. Takže ako e, spravodajca, spolupravodajca do, sa dožadujem toho, aby obidve inštitúcie mali rovnaké postavenie, pretože sme spolu zákonodarci a preto e, tieto veci treba diskutovať eh, v obidvoch fórach a len tak sa môžeme posunúť ďalej v tomto veľmi zložitom balíku inteligentných hraníc. A teraz k prezentácii, ktorú sme práve počuli. Chcem sa poďakovať pánovi Garkovi za jeho prezentáciu a chcem eh, povedať eh, nášmu výboru, že tá práca, ktorú robí agentúra Euliza, je vynikajúca mm. A myslím si, že <clears throat> na ďalšom výbore LIBE budeme hovoriť aj o návšteve Fínska v júni, kde sme sa pozreli na priebeh pilotného projektu a to bola veľmi užitočná návšteva. Chcem sa poďakovať e, všetkým, ktorí pracujú na tomto projekte, členom sekretariátu, agentúre pokiaľ ide o tie údaje, ktoré boli predstavené, myslím si, že by sme mali byť obozretní a opatrní a počkať si až na konečné e, údaje a zistenia sme na správnej ceste a určite môžeme povedať, že systém inteligentných hraníc je technicky možný a realizovateľný. Správa je veľmi dlhá, má 180 strán a pozerá sa a skúma konečné výsledky, snímanie otočkov prstov, tváre, obrazu tváre a dúhovky a takisto e, skúma systém na prechodoch e, a Ide tu o to, aké odporúčania z toho môžu výjsť. Ja si myslím, že by bolo dobre, keby sme si počkali na záverečné zistenia a dozvedeli sme sa, že tie budú k dispozícii v novembri. Takže e, vieme, koľko trvá zber údajov a aké sú skúsenosti cestujúcich. Ale čo sme sa dozvedeli z týchto 180 strán je to, že užívateľia cestujúci majú veľmi dobré skúsenosti a takisto zamestnanci na hraniciach. Ja som to osobne videl vo Fínsku na vlastné oči. A využívanie technológií môže urýchliť celý tento postup, aby to nebolo zložité pre cestujúcich, keď prekračujú hranice. A vlastne urýchlenie celého postupu je cieľom aj naša štúdia by sa mala sústrediť na to, ako najlepšie tento cieľ dosiahnuť a zároveň treba analyzovať to, ako tento cieľ je v súlade s druhotným e, cieľom a síce, aby bezpečnostné orgány mali možnosť e, prístupu k týmto údajom, aby sa urýchlil e, zber údajov, ale samozrejme dôležitá je kvalita údajov a interoperabilita jednotlivých systémov. Takže, pán Gárkov, ja by som vám rád položila niekoľko otázok, ak by ste nenamietali. Budú štyri tieto otázky, budem veľmi rýchly a bol by som rád, keby ste na ne zareagovali. V prvom rade, aké sú hlavné dôvody toho, že niektoré testy zlyhali. Niektoré dôvody poznám, ale mohli, mohli by ste nám to možno vysvetliť, aby e, sa s nimi zoznámili aj kolegovia. Potom, prečo došlo k zlyhaniu pri pasívnej autentifikácii po druhé Matrix? Z tých prvých výsledkov je možné Eh, povedať, čo je lepšie, či mať kombinované otlačky prstov a eh, snímanie eh, dúhovky. Teda mohli by ste povedať, čo je najlepšia kombinácia, pokiaľ ide o zber údajov. A potom posledná, tá finálna verzia pilotných projektov. Naozaj predložíte tú finálnu záverečnú správu v novembri? Pretože bude to mať dopad na tie ďalšie lehoty v legislatívnom procese a prípadné predlžovanie. Ale gratulujem vám v každom prípade. Ďakujem. A teraz pani Sipo za miesto pani Vajan. Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ, naša spravodajkynia tu dnes nemôže byť a ja sa preto zamerám na niekoľko bodov, správa, ktorú teraz máme, je ten predbežná a neuvádza žiaden výsledok alebo výstup, vlastne len poskytuje časť očakávaných výsledkov. Tieto predbežné závery nepokrývajú všetky možné rôzne opcie ani výsledky testovanej technológie. Pani Fajant by hlavne chcela vedieť, čo konkrétne boli skúsenosti cestujúcich, ktorí sa zúčastnili. Máme rôzne technické možnosti, ktoré totiž poskytujú rôzne predbežné výsledky. A je zaujímavé si všimnúť, že ABC e, vstupy a podobne sa nesplnili v Lisabone a nie je ani jasné, aký dopad to môže mať. Potom sa uviedlo niekoľko obmedzení z použitia kioskov, ale je možno aj zložité prekonať problémy súvisiace s bezpečnosťou, e, ľahkosťou využívania a podobne. Proste všetko to, čo je v tej predbežnej správe. Pani Jan sa teší na ďalšiu spoluprácu s e, komisiou e Liza a spravodajcom a ešte jedna osobná otázka, ak dovolíte. Pilotný projekt je takmer hotový. Tak prečo dnes nevidíme takmer žiadne jasné odporúčania a mohli by ste nám povedať, aké sumy sa mali alebo sa vynaložili na tento pilotný projekt alebo sa majú na neho vynaložiť? Skôr ako zaznejú odpovede, ešte pani Veržat požiadala o slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem povedať, že súhlasím s tým, čo povedal pán Diaz o rešpektovaní práva Európskeho parlamentu už e, to tu bolo viackrát povedané, hovorili sme o problémoch s pilotným projektom. A preto nás prekvapilo, že sú nejaké protinávrhy k projektu a že tu veci lietajú vo vzduchu a my o tom ani nevieme. Ja si myslím, že získavať nepriame, nepriamo informácie nie je tá najlepšia cesta, ako pokračovať. Máme Lisabonskú zmluvu a nemusím vám pripomínať, čo hovorí o rešpektovaní práv Európskeho parlamentu. A keď sa bavíme o ostatných ustanoveniach Lisabonskej zmluvy, tak tie sa predsa uplatňujú pomerne prísne. Ja nespochybňujem prácu EU-LISA, ale som viac ako skeptická, pokiaľ ide o dôsledky tejto správy a pilotného projektu. Dokonca, ak aj boli určité experimenty na 17 miestach v 11 členských štátoch, keď si pozrieme celkovú veľkosť projektu, tak si nemyslím, že je dostatočná. Nemyslím si, že stačí skúšať len technické aspekty, lebo problém, pred ktorým stojíme, nie je čisto technickým problémom, je to viac. Takže som veľmi rada, keď počujem, ak som to správne pochopila, že nemienite používať e, získavanie informácií z dúhovky, lebo ja som E, práve proti takýmto systémom. Ja si nemyslím, že sú efektívne a dostatočné. Uvidíme, aké budú konečné výsledky tej záverečnej technickej štúdie. A súhlasím s tým, čo povedal Európsky úradník pre ochranu osobných údajov. Je to nákladný projekt, nedostatočne podložený. A nie je to niečo, čo by bolo na osoch občanov taktiež si myslím, že sú tu aj určité protirečenia. Hovorím alebo počujeme o znižovaní rozpočtov odľava, doprava, krížom, krážom, cez stred, o skresávaní rozpočtu a zrazu tu máme projekt, ktorý sa neukazuje byť efektívny, užitočný, a hovoríme o nákladoch asi miliarda eur, tak nechápem, čo robíme. Ja by som radšej vynaložila tých, tú miliardu eur na záchranu ľudských životov na mori. Tiež by som chcela vedieť, aký bude dopad tej rýchlej uh, uličky pre náš projekt musíme byť opatrní, keď tam meníme niektoré veci a chcela by som tiež vedieť, či tento prístup je aj súčasťou testov, o ktorých hovoríte. E, zdá sa, že EULIZA má lepšie informácie ako Európsky parlament. Ďakujem. A teraz pani Wikstrom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vašu prezentáciu je to vec, ktorú sledujeme už pomerne dlho a ja vôbec nechcem spochybňovať dobré úmysly tohto projektu, avšak sme znepokojení tými veľkými výdavkami a kladíme si otázku, že či sú to správne a dobre vynaložené peniaze v dnešnej EÚ. Musím len zopakovať, čo tu už povedal kolega spravodajca pán Diaz de Mera. A, a ja viem aj, čo je pozíciou Tanie Fajon. Toto naozaj nepomáha ani spolu pravodajcom a vďaka Bohu, že ich tu máme. Ďakujme, že pán Nifajon a pán Diaz de Mera sú veľmi dobrým tímom a že hlboko posudzujú aj obavy, ktoré máme my, tieňoví spravodajcovia, ale ide tu o vec, ktorú by som chcela zdôrazniť ako zlý príklad medziinstitucionálnej spolupráce, veľmi zlá spolupráca, pretože informácie neboli správne odovzdávané, nejaké informácie prenikali, dostali sa do vzduchy a toto jednoducho je len palivo pre začarovaný kruh nedôvery medzi inštitúciami a z toho sa treba poučiť. Nuž, ešte raz chcem povedať, ja nechcem povedať, že by niekto tu v tejto miestnosti chcel spochybňovať dobrý úmysel, avšak tieto poučenie, ktoré tu je, je také, že my to už neakceptujeme. My potrebujeme informácie, potrebujeme informácie, aby, ktoré by sa dostali k nám, najmä k spoluspravodajcom, transparentným, otvoreným spôsobom. Predsa nemôžeme vychádzať z informácií, ktoré jednoducho nejako unikajú je to jednoducho nepriateľné. Takže sme znepokojení, čo iste jasné. A je tu ešte mnoho ďalších otázok, ktoré by som chcela položiť, ale zatiaľ som spokojná s vašimi dobrými úmyslami, ale prosím, počujte aj to, čo vám tu veľmi jasne tento výbor dnes hovorí. Dobre si to zapamätajte. Dobre, ďakujem. Takže teraz je čas na odpovede. Nech sa páči, pán e, Garkov. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa zodpovedať na otázky, tak ako tu zazneli najprv pán Demera. Ďakujem veľmi pekne za to, čo ste tu povedali na našu adresu. Môžem vás ubezpečiť a všetkých vo výbore LIBE, že robíme všetko, čo môžeme dôvod, prečo niektoré testy nedopadli dobre. Nepovedal by som, že tie texty, ktoré sme doteraz robili, by boli neúspešné, ale niektoré testy boli veľmi špecifické a mali svoju technológiu, ktorá nebola vždy špecificky na ten účel. A v niektorých prípadoch, ako som povedal, V mnohých prípadoch je veľká akceptácia novej technológie. Chcel by som ešte povedať, že hovoríme o predbežnej správe alebo správe v polovici obdobia a máme a zozbierali sme potrebné skúšobné údaje a niektoré testy neboli úspešné, niektoré boli, niektoré zlyhali, ale Keď budeme mať všetky údaje a, e, pozbierané a zanalizované, tak potom budeme môcť prísť k spolahlivým záverom o tom, že čo je ako dobré alebo zlé. Chcem ešte spomenúť, že v mnohých prípadoch agentúra úzko spolupracovala aj s výrobcami biometrických zariadení a ako som spomenul počas mojej prezentácie, nie vo všetkých prípadoch bola dostupná e, technológia to najlepšie riešenie pre ten test. Preto sú niektoré výsledky nie veľmi konkluzívne alebo e, presvedčivé, ale máme aspoň takto vzorku určitých výsledkov. A ako náhle budeme mať záverečnú správu, tak budete mať jasné odporúčania k realizovateľnosti toho či iného prístupy, prístupu. A ak niektoré testy boli neúspešné, tak aj to potvrdíme. Teraz, čo je najlepšia kombinácia biometrických identifikátorov. Máme predbežnú správu, ako som povedal, a niektoré testy už ukázali, že niektoré kombinácie nefungujú lepšie ako druhé, ale sú možno rýchlejšie. A hneď ako budeme mať záverečnú správu, tak potom sa budeme musieť rozhodnúť, vybrať si na základe správy, čo musia inteligentné hranice dosiahnuť. A potom uvidíme, že ktorá kombinácia je preto najvhodnejšia. Teraz je ešte priskoro prísť k nejakým záverom o tom, že čo je najlepší identifikátor. A pokiaľ ide o záverečnú správu, tak my pracujeme tvrdo na tom, aby sme dodali správu na čas a sme presvedčení, že ju dodáme v novembri. A veľmi rád pomôžem, pokiaľ ide o ďalšie vstupy k inteligentným hraniciam a pilotnému projektu Pokiaľ ide o pani Fajon, tak ja rozumiem všetko, čo ste tu povedali, aj tie obavy, ktoré tu zazneli, keď e, dojde k realizácii inteligentných hraníc. Ja som presvedčený, že záverečná správa poskytne jasné usmernenie a odpovedie k tomu, akú máme technológiu a čo dokáže. E, aby sme naplnili účel návrhu inteligentných hraníc, lepšie odbavovanie cestujúcich, efektívnejšie procesy riadenia hraníc. Pokiaľ ide o rozpočet, je to dohoda medzi EU agentúrami, je to pol milióna eur, ale e, Nevyužili sme všetko, pretože aj my sme sa snažili optimalizovať výdavky. Presne preto, že už na začiatku, keď sme začínali diskusiu s Európskou komisiou a členskými štátmi, bolo jasné, že to, čo má pivot dosiahnuť a obsahovať, presahuje to, čo dokážeme v danom čase a s tými peniazmi. Až doteraz sme že doteraz sme zatiaľ vynaložili na projekt 2,3 milióna eur, eh, ale keď bude konečná správa, tak samozrejme tam to bude všetko presne uvedené a budú presne uvedené celkové náklady pilotného projektu. Potom je tu otázka, či nový návrh komisie pre rýchlu uličku tak odpovedie nie. Odpovedie nie z jednoduchého dôvodu. Keď sa hovorilo o zadaní pre tento pilot, tak sa tam o tomto nehovorilo. V našom pilotnom projekte všetko, čo bolo vtedy zahrnuté v správe v konzultácii s, aj s Európskym parlamentom. Takže toto sme neskúmali, túto rýchlu uličku a to by sa malo skúmať zrejme osobitne, pretože to nie je súčasťou pilotného projektu. A potom pani Wikstrom, ja chápem vaše obavy a súčasne som presvedčený, že záverečná správa poskytne dôležité odpovede, pokiaľ ide o účinnosť, ako aj rovnováhu medzi vynaloženými prostriedkami a prínosmi po realizácii. Ďakujem. Ďakujem. Takže počkáme do konca novembra. chcem poprosiť pána Rosenberga z Európskej komisie, aby nás informoval o novom legislatívnom návrhu. Ďakujem veľmi pekne prvom rade by som chcel za Európsku komisiu vyjadriť e, našu spokojnosť implementácie pilotného projektu EULISA. Myslíme si, že to robia veľmi profesionálne, na čas a že je tam dobrá koordinácia a manažment. A výsledky, ktoré máme doteraz, boli dodané na čas a spôsobom, ktorý je užitočný. Sú tam určité závery, predbežné závery, ktoré pán Krumgarkov už spomenul. Niektoré z týchto záverov nám už teraz pomáhajú ďalej sledovať debaty medzi nami v komisii s parlamentom, ako aj s členskými štátmi a radou v rade. Požiadali ste ma o aktuálne informácie o tom, kde sa v procese nachádzame. O inteligentných hraniciach sme už hovorili dávnejšie v parlamente. Naposledy 9. júna na pléne v Štrasburgu a komisár Avramopoulos tam hovoril o cieľoch revidovaných návrhov a o prvkoch, ktoré komisia posudzuje v príprave, pri príprave nových návrhov, ktoré povedal, budú načas predložené spolu zákonodarcom na začiatku roku 2016. Ako viete, zatiaľ čo my tu ho- hovoríme, tak ministri vnútra rokujú o reakcii na to, čo sa zvyčajne označuje ako migračná kríza a súčasťou reakcie je aj diskusia o návrhoch na riadenie vonkajších hraníc EÚ ktorá, bola, ktorá bude predložená koncom roku 2015. Takže to, čo vidíme teraz, je návrh záverov, ktoré budú veľmi rýchlo závermi, keď ich schvália ministri, kde bude komisia vyzvaná prísť návrhmi na riadenie vonkajších hraníc EÚ do konca roku 2015 a tento balík bude, zvyčajne obsahuje aj návrhy o inteligentných hraniciach a uvidíme, či sa to potvrdí a uvidíme, aký bude toho výsledok aj na praktickej úrovni, či je to realizovateľné, či to dokážeme urobiť, či sa vieme zosúľadiť so správami EULISA a výsledkami testovania. Jednoducho je ale možné, že budeme musieť aj urýchliť prezentáciu návrhu, predloženie návrhu o inteligentných hraniciach a že budeme ho musieť predložiť ešte do konca tohto roku. Toto je tá nová vec v porovnaní s júnom, keď komisár Rompulos hovoril o plánoch. Pokiaľ ide o časový horizont alebo čo bude v týchto návrhoch, videli ste plán posudzovania vplyvu, ktorý vyšiel v júni a bol sprístupnený na pripomienkovanie v júni a videli ste, že návrhy sa zameriajú na pardon, že posudzovanie vplyvu sa zamerí na 5 otázok. To je architektúra systému, druhé je biometrika, ktorá sa použije a to, čo sme už dnes počuli, je troška vodítkom a vidíme, že tá možnosť desiatich otlačkov prstov nemôže vyhrať, pretože to trvá pridlho. Tretia otázka je o napomáhaní ňu hraníc. Tam ide o otázku RTP registrovaných cestujúcich. Ľahšia verzia RTP registrovaných cestujúcich sú žiadosti na základe webu, to je druhá možnosť v rámci toho programu. A potom je tu, že by sme nemali RTP, ale by sa používali len urychlovače procesu, tej kiosky. A spomínam to podrobnejšie, lebo to súvisí s tým, čo povedali niektorí z vás, že diskusie o tejto poslednej obci používanie, možnosti používanie týchto nápomocných prostriedkov by sa mala vieť aj tu a my samozrejme máme veľký záujem o túto diskusiu aj s vami tu a budeme nápomocní. Mohli by sme mať technické rokovanie, ako sme robili v iných oblastiach minulý rok. A toto je taká podmožnosť budúcich návrhov to bolo v tomto harmonograme pre posudzovanie vplyvu z júna, tak tam sa hovorí, že rada a jej pracovné skupiny nás žiadajú, aby sme ďalej vysvetlili na júnovom rokovaní túto tretiu možnosť. Samozrejme výsledok eh, tohto stretnutia, ktorým bude krátke stretnutie, bude neoficiálny dokument, ktorý bol eh, zverejnený na konci eh, augusta na skupine po Frontexte. A samozrejme, my sme ho aj sprístupnili v záujme ďalšej diskusie. Takže ale upozorňujeme, že tento dokument je neoficiálnym e, dokumentom a e, e, hovorí o jednej spod možností, ktorá je možná na začiatku roku 2016. Tá prvá, prvá kapitola je retenčná doba na uchovávanie údajov, či je to veľmi politická otázka. A piata časť sa týka e, o prístupe e, policajných orgánov e, k týmto údajom. Tak to sú tieto 5 častí, ktoré, bude, ktoré budú tvoriť tú chrbtovú kosť dopadovej štúdie. Chceme takisto Chcem, od 29. júla sme odštartovali aj verejnú konzultáciu, ktorá bude otvorená do konca oktobra kvôli spätnej väzbe. Požiadali sme naše delegácie Európskej únie v zahraničí eh, na eh, propagáciu eh, tejto verejnej konzultácie, tie oslovia vlády, aby sme vedeli správne odpovede na otázky a samozrejme je to aj agentúra pre občianské práva a e, požiadali sme aj jednotlivé zložky občianskej spoločnosti, aby sa vyjadrili v rámci tejto konzultácie. Agentúra EU LISA bola požiadaná, aby sa na to pozrela a samozrejme rozšírila to. A samozrejme boli by sme veľmi radi, e, keby aj poslanci e, tejto skupiny zaslali tento dotazník tým, ktorí by mohli detálne zodpovedať na tieto otázky. E, poslednú časť, ktorú by som chcel spomenúť, je to, že sme mali niekoľko cieľených stretnutí s jednotlivými účastníkmi, napríklad e, so zástupcami e, aerolinkami, ako aj prevádzkovateľmi námornej dopravy a takisto aj so zástupcami Mm, správnej oblasti a máme naplánované ďalšie technické stretnutia v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch k témam, ktoré vyhodnocujeme v rámci dopadovej štúdie. Toto bude, tento proces bude teda aj naďalej pokračovať a ako som povedal, potrebujeme toto na to, aby sme získali naozaj komplexný prehľad o situácii, o tomto rozsiahlom návrhu, takže dovolte mi zopakovať ešte raz a rovnako ako sme tak učinili aj v minulosti. Chceli sme si vyhradiť aj čas, aby sme tieto záležitosti prediskutovali aj s vami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za objasnenie. Pani, pani, pán Diaz de Mera, žiadate o slovo? Veľmi stručne, pani predsedajúca. Oplynulo 70 dní od 26. a dnes zo strany pána Rosenberga bolo priznané, že existuje takýto dokument. Ja by som chcel informovať, že pán Moraes ako aj ja sme napísali list, kde sme protestovali v tom duchu, o ktorom som hovoril predtým. V každom prípade V každom prípade by bolo dobré, keby obidvaja spravodajcovia by boli informovaní čo najskôr po 26. júni že nejaký neoficiálny dokument existuje. To je všetko z mojej strany a ďakujem všetkým za účasť v tejto e, rozprave a samozrejme ďakujem aj agentúre EULISA. Ďakujem pani pre, predsedajúca. Absolutne súhlasím, hovorí pani Sipel, pokiaľ existuje nejaká informácia, ktorá je zasielaná nejakej agentúre, my by sme mali túto informáciu dostať rovnako a poprosím, aby sme túto informáciu dostali už zajtra, pretože zajtra budeme mať stretnutie koordinátorov, pretože tento list potrebujú aj ostatné e, skupiny, nielen my. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za toto stretnutie. Myslím si, že naše dnešné stretnutie môžeme ukončiť. Prosím, nezapomeňte si na zajtra doniesť vaše hlasovacie karty, pretože budeme hlasovať. Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu.